Ďakujem za vašu pozornosť. Rád by som privítal medzi nami pani vysokú predstaviteľku, pani Baronku Eštonovú. Jej prítomnosť je e, veľmi e, zaujímavá pre nás, pretože je to veľmi komplikovaný okamih pre Európsku úniu vzhľadom na dianie na Blízkom východe a v Severnej Afrike. Konštatovali sme potiaže v konštituovaní spoločného stanoviska medzi 27 členskými štátmi stanovisko Slovensko, ktorá by malo byť koherentná verné princípom, na ktorých sa zakladá Európska únia. Pani baronka Eštonová sa v sobotu zúčastnila na schôdzi v Paríži pod zaštitou prezidenta Sarkozyho a včera sa zúčastnila na schôdzke ministrov zahraničných vecí, kde boli preberané veľmi aktuálne, delikátne témy. Vaša prítomnosť medzi nami je teda skutočne nesmierne aktuálna a je dôkazom dialógu, ktorý ste si prijali ustanoviť s našim výborom tiež prostredníctvom komisára Fülleho, generálneho tajomníka. Pani Baronka, máme mnoho tém na programe. Otázka Stredomoria, vývoj a e, spätný pohľad na dianie v Bosne a Hercegovine, dialog medzi Srbmi a Kosovčanmi, Somálsko, Izrael, jadrová prírodná katastrofa, ktorá postihla Japonsko. Nechcem strácať ďalej čas, eh, respektíve uberať vám z času a odovzdávam vám slovo. Thank you. Vážený pán predseda, ďakujem veľmi pekne za úvod. Vážení kolegovia, chcela by som využiť tento čas a predniesť takú úvahu nad tým, čo sa udialo, odkedy sme sa naposledy videli v oktobri. Určite e, súhlasíte s tým, že sa udeli mnohé zmeny. E, bola som na 28 misiách od toho dátumu a práve teraz sa sústredíme, a je to správne, na Líbiu a na to, čo sa teda deje u našich južných e, susedov. Toto je teraz pochopiteľne naša priorita. Ale vieme, že naša susedská politika to je veľká výzva, ako my reagujeme v našom susedstve. To tiež vplýva na efektívnosť únie a e, novej diplomatickej služby. Chcela by som dodať, že posledné dni myslíme veľa na japonský národ a pán e, veľvyslanec v Paríži bol v úrade ešte len 6 dní a ja som mu zaslala uh, naše uh, vyjadrenie solidarity. Ale čo sa teda udialo od oktobra? Pamätám si, že počas Vianoc e, som sa zamer- sme sa zameriavali predovšetkým na pobrežie Slonoviny, pretože prežíva veľmi turbulentné obdobie. Ešte stále nemáme uznesenie, e, ktoré by prezidentovi Otárovi e, dávalo moc nad e, krajinou. Tiež sme znepokojení nad Bieloruskom, nad vierohodnosťou volieb a následne sme sa znepokojovali, alebo teda sme sa zaoberali stretnutiami, aby sme naďalej vyvíjali tlak a e, teda nasmerovali vývoj v krajine tým správnym smerom. E, tiež sme sa venovali blízkovýchodnému mierovému pr- procesu. Dvakrát som sa stretla s predstaviteľmi palestinskej správy samozprávy. Mali sme stretnutie v Mníchove, ako aj s, s výslancom tu a, a e, pani Helga Schmidt, naša politická riaditeľka sa stretla tiež so zastupcami oboch strán. Dvakrát som predsedala jadrovým rokovaniam s Iránom. E, v oboch prípadoch to boli dva dní, keď sme sa snažili o pokrok, aby sme presvedčili Irán, aby sa vzdal svojich jadrových zbraní, aby uznal, že môže byť e, civilnou jadrovou veľmocou a e, aby sme teda dosiahli pokrok. Môžem vám povedať, že naďalej teda sa snažíme zameriavať aj na tieto otázky a čakáme na ich reakcie. Tiež sme sa sústredili na otázky vzťahov EÚ a NATO. Včera som sa rozprávala s generálnym tajomníkom pánom Rasmusenom. Pravidelne sa s ním rozprávam a stretávam. A Samozrejme, ďalšia veľmi dôležitá otázka, ktorej sa venujem, je Moldavsko. A za Dnestersko uh, udržiavame kontakty s Ruskou federáciou a uh, venujeme sa týmto dôležitým otázkam. Uh, Neskôr v tomto týždni sa bude konať druhé stretnutie, e, kde budeme rokovať o týchto otázkach. Ešte stále vytvárame a budujeme našu diplomatickú službu a myslím si, že môžeme dokázať, že našim cieľom je vyriešenie konfliktov, budovanie mieru a demokracie podpora ašpirácií ľudí e, dosiahnuť demokraciu a rešpektovanie práv. Preto je dôležitý dialog aj s Bosnou a Hercegovinou. A preto aj včera na zasadnutí ministrov zahraničných vecí sme rokovali o týchto otázkach a o prístupe. Aj v Albánsku pán Lajčák bol vymenovaný za eh, nášho vyslanca a snaží sa o dialog medzi premiérom a opozíciou. Ako povedal pán predseda, Okay. Eh, musíme sa tiež sústrediť na Sahel, na eh, prácu v krajinách Magrebu, aby sme zaručili, že budeme mať diferencovaný prístup, strategický prístup k tomuto regiónu, aby sme im pomohli riešiť e, bezpečnostné, ekonomické otázky, obavy týkajúce sa obchodovania s ľuďmi, s drogami a všetky otázky, ktoré vplývajú na vývoj tohto regiónu. A e, samozrejme aj e, v ostatných krajinách Afriky, riešiť otázky napríklad pirátstva v Somálsku, eh, podporiť líderstvo v Afriky v, tejto, eh, v týchto otázkach. Viete, že ja som nedávno navštívila Afriku a že podporujeme snahy afrických štátov o riešenie eh, týchto problémov. Musíme sa snažiť budovať demokraciu, podporovať krajiny, ktoré sú v demokratickom prechode, podporiť budovanie spoločnosti, demokracie, demokratických inštitúcií, dlhodobého ekonomického rozvoja. A máme prostriedky, ako to e, dosiahnuť. E, treba podporovať bezpečnosť a vybudovanie takýchto inštitúcií, doslova tehlu po tehle. Je to veľmi namáhavá úloha, ale kľúčová. Zároveň musíme tiež veľmi rýchlo a flexibilne reagovať na situácie, ktoré si to vyžadujú, tak ako teraz. Naša diplomatická služba je ako keby taký veľký tanker, ale my potrebujeme aj také doslova rýchlostné člny, ktorými sa dokážeme pohybovať veľmi rýchlo, veľmi efektívne v týchto situáciách, ktoré si to vyžadujú. Musíme mať na zreteli, že ešte stále sme len na začiatku, počiatočnej fáze. Tiež musíme politicky uvažovať a lepšie reagovať v reálnom čase. Tiež treba pamätať na to, že všetko, čo robíme, robíme spoločne s našimi partnermi a preto musíme veľa času a energie investovať do kľúčových vzťahov, ktoré sú pre nás tak dôležité. S OSN, s generálnym tajomníkom, s ktorým som sa stretla veľmi často, veľmi často som v ním v kontakte, aj dnes budem samozrejme s USA, s pani Hillary Clinton, s jej e, personálom, s ktorými sme neustále e, v kontakte e, s generálnym tajomníkom Ligy arabských štátov, pánom Asrom Musom, s generálnym tajomníkom NATO, pánom Rasmusenom, s ktorým som sa rozprávala včera s Ruskom, s ktorým vedieme hlboký dialog s Čínou kvôli aktivitám, ktoré máme tam, ale aj kvôli alebo vďaka ich podpore v rôznych krajinách a regiónoch. A spoločne teda so všetkými partnermi, ktoré, ktorých máme a spoločne aj s Tureckom, ktorý je pravdepodobne jedným z najdôležitejším partnerom a z ministrom zahraničných eh, vecí eh, Turecka, ale aj s mimovládnymi organizáciami, s rôznymi medzinárodnými organizáciami eh, pre mm, podporu a pomoc s rôznymi podnikmi, napríklad energetickými podnikmi, čo sa týka teraz Japonska, ale aj čo sa týka Líbie, eh, kvôli rope a tak ďalej. Musíme spolupracovať a snažiť sa riešiť tieto veľmi komplexné a ťažké otázky. A ak by som teda mohla teraz prejsť k Líbii, samozrejme veľmi veľká zmena sa udiala, keď eh, Bezpečnostná rada prijala rezolúciu 1973 táto rezolúcia povolila všetky možné eh, prostriedky na eh, podporu eh, a pokrytie potrieb ľudí a podporu Ligy arabských štátov. Včera na zásadnutí ministrov zahraničných vecí bol koncenzus. Bolo nám jasné, že potrebujeme humanitárnu pomoc z našej strany. 7 tisíc eh, našich eh, zahraničných, eh, našich štátnych príslušníkov sa dostalo von z Líbie. Odišli títo ľudia vojenskými lietadlami, bolo ich vyše 4400 ale ešte stále máme veľmi e, veľa ľudí, ktorí sú v Líbii, snažíme sa ich odtiaľ dostať všetkými možnými prostriedkami a ja vysielam personál aj do Tripolisu, do Bengázy, aby sme mohli ustanoviť alebo vytvoriť kontakt s týmito ľuďmi, aby sme preskúmali, čo sa deje, či majú dostatočné lieky, vodu, e, jedlo a tak ďalej. Sme v kontakte s všetkými príslušnými organizáciami, aby sme zistili teda, aká je tá situácia. A znova, teda vrátim sa ešte k úlohe EÚ, ktorá, myslím si, musí umožniť e, krajinám vybrať sa tou cestou, ktorú si želajú e, obyvatelia. A potom Tunisko a e, Egypt. Ja som navštívila dvakrát Egypt od odchodu prezidenta Mubaraka a odkaz ľudí je, toto je naša revolúcia, toto je naša krajina. S mladými ľuďmi som sa stretla dvakrát a povedali, že chceme za tých posledných 7 tisíc rokov poprvýkrát konečne byť v harmonii s našimi lídrami. Chceme, aby nám rozumeli a potrebujeme pomoc. Môžem dá, vám dať príklad. Pani ministerka pre plánovanie a výstavbu eh, má plán vybudovať milión eh, domov pre e, ľudí, e, ktoré, ktorí stratili domovy. E, bolo by to prostredníctvom programu tiež, ktorý podporuje malé podniky, vzdelávanie, zamestnanosť, chce pomôcť ľudím, ľuďom každým možným spôsobom, chce reálne vidieť, že tieto domy budú postavené. A ja jej chcem pomôcť. Ja chcem, aby Európska investičná banka a EBRD poskytli e, prostriedky e, tak, ako to bolo urobené aj v prípade iných e, krajín, tak, aby sme mohli poskytnúť koordinovaný, koherentný postup a pomoc týmto ľuďom. Tiež vieme, že v Tunisku je tiež potreba pomoci. Ja som sa rozprávala s, s s predstaviteľmi Tuniska, ale Africkej, a, teda Africkej únie a tí povedali, že ľudia potrebujú pomoc, potrebujú podporu a nie len teraz v krátkodobom horizonte, ale aj dlhodobo. A my musíme byť odhodlaní, musíme chcieť, aby tento prechod bol úspešný a musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sa tak stalo. A preto aj e, s komisiou sme vydali spoločné vyhlásenie, ja aj pán Barozo. A chceme prostredníctvom tiež Európskej rady sa zameriať na tri veci. Poprvé, prostriedky a schopnosť poskytnúť pomoc prostredníctvom našich programov, prostredníctvom našich eh, existujúcich programov, tak aby sme mali eh, prostriedky na pomoc a plus dostať ďalšie prostriedky, či už prostredníctvom EBRD alebo eh, Európskej investičnej banky a prostredníctvom členských štátov. Potom prístup na trh, odstránenie prekážok, pomoc rozvoju vidieka, e, na pomoc e, lepším príležitostiam, aby rástla ekonomika. Po tretie, mobilita. Predovšetkým, ak myslíme na mladých ľudí, potenciál študentov, e, ktorí môžu získať so vzťahmi s nami a podpora celkovej mobility, ale musíme to implementovať. Jedna vec je niečo napísať, druhá vec je to zrealizovať. A musíme zaručiť, že dosiahneme medzinárodnú koordináciu, ktorá bude taká dôležitá. A preto EÚ zohráva kľúčovú úlohu v koordinácii práce všetkých krajín sveta, aby sme podporili všetkých od Číny po teda, aby sa spojila či už Čína, alebo Rusko, alebo Turecko a ďalšie krajiny a podporili sme tento región. Pán predseda, musíme teda zabezpečiť e, vytvorenie toho správneho mechanizmu, ktorý by toto mohol všetko realizovať. Musíme efektívne využívať financie a musíme sa spojiť s ľuďmi, aby si boli istí, že je to ich revolúcia, ide o ich krajinu, ale že ich podporíme a musíme vytvoriť tie medzinárodné partnerstvá, aby boli čo najsilnejšie. No a takisto musíme jasne povedať, že naša práca spočíva v tom, že vybudujeme naozaj dôkladnú demokraciu, dôkladný hospodársky rozvoj, tak aby títo ľudia mali pocit, že majú dlhodobé hospodárske partnerstvo s nami. Ďakujem. Ďakujem pani Baronka Eštonová za vaše vystúpenie. Nadviazali ste na niektoré veci, ktoré spomínate aj vo svojom článku v New York Times, stratégia 3M, peniaze, prístup na trh a mobilita. Rád by som sa vás opýtal um, na niečo k tomu prvému bodu, a síce finančný zásah v krajinách, o ktorých hovoríme. Potrebujeme miliardy eur, čiže uh, tu skutočne nejde o bezvýznamné čiastky a to Potrebujeme ich tak na naliehavú pomoc, ako aj na budovanie infraštruktúry, na profesné vzdelávanie a tak ďalej. Je veľmi ťažké nájsť takéto finančné zdroje v okamihu, kedy panuje kríza. Ale možno je ešte ťažšie dokázať dobre a správne využiť tieto obrovské finančné prostriedky a použiť ich skutočne tam, kde ich ľudia potrebujú. Moja otázka znie. Zistili sme, kde máme aktívne čestné, dôveryhodné a efektívne protiažky, aby tieto protistrany začali skutočne budovať infraštruktúru pre tú, ako ju vy nazývate, deep democracy. Slovo má kolega Sala Franka. Ďakujem pekne, pani vysoká predstaviteľka. Chcela, chcel by som sa poďakovať e, za to, že ste tu prišli tak veľmi rýchlo po zasadnutí Rady ministrov zahraničných e, vecí včera a myslím si, že by nebolo spravodlivé, keby som vás privítal kritikou. Kríza v Stredomorí e, testuje účinnosť Lisabonskej zmluvy. A myslím si, že momentálne reagujete dobre E, veľmi e, e, dobre spolupracujeme s ministrom pre zahraničné veci a myslím si, že veľmi správne ste vydali spoločné vyhlásenie, ktoré sa týkalo aj susedskej politiky, krátkodobých, dlhodobých cieľov. Myslím si, že dobre ste aplikovali rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN 1973, tiež ste Eh, žiadali o, veľmi správne, žiadali o rozšírenie bezletovej zóny, tak ako to žiadal aj eh, Európsky parlament a eh, že považujete Arabskú lígu za vášho partnera. Myslím si, že Veľká Británia, Libanon a Francúzsko Eh, sú tiež eh, v rezolúcii OSN, ale bohužiaľ nepodarilo sa nám, aby členské štáty EÚ, nie je to teda vaša chyba, eh, že teda tieto krajiny nehlasovali rovnakým spôsobom v Bezpečnostnej rade čo by sme mohli, pani Ashton, robiť na to, aby sme zlepšili našu koordináciu v tejto otázke. Po druhé, prečítal som si závery zasadnutia Rady ministrov zahraničných vecí zo včera, kde e, vyhlasujete rozhodnutie odhodlanie aplikovať e, rezolúciu 1973. Vieme, že krátkodobo nemáme schopnosť my implementovať e, túto rezolúciu a že to môžu urobiť iba členské štáty. Čo môžeme urobiť, aby sme zlepšili našu schopnosť reagovať, aby sme urýchlili rozhodovací e, proces? A po tretie, niektorí kolegovia sme sa vrátili z Egypta, tam sme sa zúčastnili referenda, kde došlo k ústavným zmenám. Prečítal som si deklaráciu, e, vašu deklaráciu k tejto otázke, ale chcel by som sa spýtať na politické zhodnotenie toho, že 77 účastníkov referenda e, nasledovalo odporúčania bratov moslimského bratstva a e, teda, ako hodnotíte e, tento proces? A nakoniec by som chcel povedať, že tento parlament vždy veľmi kriticky vystupoval predovšetkým nedávno k k vystúpeniam predovšetkým Francúzska a chcel by som e, v mene našej politickej skupiny e, povedať, že my uznávame odhodlanosť a rozhod- rozhodné konanie zo strany Francúzska, predovšetkým čo sa týka e, chceli by sme teda podporiť ich rozhodnutia aj e, čo sa týka e, zvolať e, také dôležité stratnutie, ako sa konalo v Paríži a myslíme si, že to, táto krajina konala v duchu svojich tradícií a veľmi dobre sa zhostila svojej úlohy. Ďakujem. Mm, Ďakujem kolegovia, chcel by som vám pripomenúť a je mi to ľúto, že musíme skončiť o 5. hodine a preto vás chcem požiadať, aby ste rešpektovali pridelený rečnícky čas. Pre koordinátorov sú to 3 minúty. Už nemôžeme žiaľ nikoho zaradiť do zoznamu rečníkov, už sme presiahli ten limit 17 hodín. Ďakujem. Ja e, ušetrím jednu minútu, aby som vykompenzoval čas pána Salafranka. Vítajte v našom výbore, pani baronka Eštonová. Sme veľmi radi, že v posledných týždňoch ste e, v kontakte s výborom AFET Európskeho parlamentu. Je to veľmi dôležité, pretože aj my chceme pomôcť vám identifikovať naše názory a chceme podporiť aj vás pri identifikovaní vašej stratégie. Mám niekoľko uh, otázok k situácii v Líbii. V posledných týždňoch ste hovorili o budúcnosti nového partnerstva pre demokraciu a prosperitu, ale nebolo jasne nič povedané o tom, čo by EÚ mohla urobiť proti Kadáfimu a jeho sílam v tomto okamihu. Hovoríte, že EÚ je pripravená implementovať rezolúciu 1973 v rámci svojho mandátu a e, e, e, právomocí a takisto sa chcem spýtať, či sa diskutuje o tom, ako sa vyhnúť chybám z minulosti, aké budú ďalšie kroky po tejto vojenskej operácii, po e, tom, čo bude zvrhnutý e, Kadáfi. V nedelu generálny tajomník uh, Ligy arabských štátov hovoril o troch princípoch a ja sa chcem spýtať, či s tým súhlasíte. Neinvázia, nerozdelenie Líbie a e, ochrana civilistov. Čiže toto by bol taký dobrý odrazový mostík e, pre e, našu stratégiu po tomto zásahu vojenskom. No a potom ešte sa chcem spýtať, či by ste bola ochotná požiadať o okamžitú finančnú podporu alebo diskutovať s Egyptom o takejto pomoci, pretože situácia v Líbii destabilizuje aj Egypt milión egyptianov teraz nebudú schopní e, posielať svoje zárobky, časti svojich zárobkov e, príbuzným, čiže to bude mať obrovský efekt na Egypt. A chcem sa spýtať, či nejako EÚ môže pomôcť Egyptu. Bene, grazie, eh, collega Vigenin. Un esempio da imitare. Ďakujem pekne. Kolega Vigenin je príkladom, ktorý môžete nasledovať. A teraz má slovo kolega Nec. Madam High Representative, dear... Pani vysoká zástupkyňa, povedali ste na začiatku, že od októbra ste tu neboli, ale zdá sa mi, že to bolo kratšie obdobie odvtedy. Medzičasom ste samozrejme boli veľmi dobre zastupovaná. To neznamená, že vás nechceme vidieť čo najčastejšie, samozrejme. Chcela by som zareagovať na všeobecnú e, prezentáciu, ktorú ste nám poskytli. Naozaj e, je to ohromujúce množstvo vecí, s ktorými ste konfrontovaná. Deje sa to na celom svete a vy ste sama na to jedna jediná osoba. Samozrejme má musí mať problémy čeliť všetkému tomuto. Pani vysoká zástupkynia, teraz k špecifickým veciam. Vy ste hovorili o Líbii a vy ste zdôraznili hlavne potrebu poskytnúť humanitárnu pomoc, humanitárnu podporu, ale ako aj predrečníci povedali, nehovorili ste veľa o politických cieľoch a o, o tom, ako by sme túto situáciu mali e, riešiť, ako dosiahnuť mier. Bolo to všetko veľmi vágne, aj to, čo sa napríklad hovorí v rezolúcii OSN o politických cieľoch. Vy ste spomenuli, že Turecko je pravdepodobne jeden z najstrategickejších, najdôležitejších partnerov pre EÚ. Ja s tým súhlasím, ale vo svetle tohto citátu je zvláštne, že Turecko chýbalo na stretnutí v Paríži. Samozrejme, nechcem, aby ste vysvetlovali túto situáciu, ale možno by ste nám mohli povedať niečo o tom, ako vy v mene EÚ pracujete na tom, aby Turecko bolo lepšie zapojené do toho, čo sa deje a čo sa ešte bude diať. No a na záver ešte by som chcela niečo povedať o izraelsko-palestínskom konflikte, kde takisto týkajú hodiny. A mnohí ľudia hovoria, že v septembri na ďalšom valnom zhromaždení OSN nastane veľmi dôležité obdobie pre tento konflikt. Povedzte nám niečo o tom, čo si o tom myslíte. Grazie. Kolega Branner, prego. Ďakujem, kolegyňa Brantner. Ďakujem pekne. Srdečne vás vítam v našom výbore. Najprv k Líbii. Skutočne vám musím vysloviť úprimnú sústrasť, pokiaľ ide o vaše rokovania s našou nemeckou vládou. A môžem vám len povedať, že nie všetci v Nemecku zdieľajú stanovisko nemeckej vlády a určite nie je veľmi dobré, e, že Nemecko sa vydalo takouto svojráznou svojou cestou. Takže e, momentálne vám skutočne nemožno veľa vyčítať, ak sa e, nedohodne Nemecko s Francúzskom, Spojeným kráľovstvom, tak asi nás čakajú ťažké časy. Ehm, každopádne ehm, embargo by malo presadzovať eh, NATO a eh, nie EU. Dovolte mi vyjadriť sa k inej oblasti. Myslím si, že ste povedali e, veľa aktuálnych informácií ku krajinám, e, kde došlo k revolúcii, ale postrádam ešte e, váš komentár a vaše predpovede o dianí v krajinách, kde sú nepokoje. Napríklad, ako to vyzerá s rokovaniami so Sýriou. Možno by sme mali odročiť rokovania so Sýriou. Aké je vaše stanovisko? Čo sa týka týka Jemenu, e, máme tam 14 miliónov e, e, aktív k dispozícii, ako budeme tam pracovať, alebo Maroko, Západná Sahara. Rada by som Rada by som od vás sa dozvedela, či skutočne je možné proaktívne a zavčasu reagovať a nie až následne. A potom ešte jedna vec. Spomínali ste EBRD. Myslím si, že treba e, mať na zreteli aj doterajší mandát tejto banky e, e, prispelo sa k privatizácii, išlo ale v týchto krajinách o, o politiky, ktoré nemali na zreteli sociálny mier, takže teraz naozaj treba sa pozrieť na to, aký model exportujeme do týchto krajín a či to týmto krajinám aj skutočne pomôže. A potom ešte e, posledný bod. Máme etický e, kódex, čo sa týka e, zbraní a ten musíme sprísniť, pretože nemôže sa stať, že budeme dodávať zbranie režimom ako Kadáfi. Takže aký je váš názor, aká je vaša pozícia na prepracovanie tohto, ako uh, vidíte uh, uh, iniciatívy Transparency International, aby sme uh, mali skutočne väčší prehľad o tom, kam plynú finančné peniaze v tomto, finančné toky v tomto regióne. Ďakujem pekne. A slovo má kolega Tanok. Ďakujem. Doteraz e, sme nezažili nejaký nádherný deň spoločnej e, európskej bezpečnostnej a zahraničnej politiky. A teraz e, NATO prevzalo operácie v bezletovej zóne proti Líbii. Som si istý, že vy budete pracovať nadčasy v, tejto, v tomto krízovom období a teraz e, my sa snažíme stabilizovať e, južné stredomorie ekonomicky. A dúfajme, že tam vytvoríme viac demokracie, že sa budú rešpektovať ľudské práva. To sa samozrejme dá iba podporiť, ale chcem takisto povedať, že napriek tomu, že rezolúcia E, to e, ne, neautorizuje explicitne, ale musíme dúfať, že sa zmení e, režim. Pokiaľ ide o Tunisko, pred dvoma týždňami som počul, že volebný orgán nezaregistroval dve islamistické strany preto, že ich kampaň sa opierala o diskrimináciu žien a iných menšín. Ja si myslím, že my musíme podporiť sekulárnu demokraciu v e, Tunisku. Mám obavy aj z Egypta. Napriek e, revolúcii v tejto krajine kresťania alebo koptia iné, iné menšiny sú e, naďalej prenasledované na e, základe zákona o bohorúhačstve. Myslím, že by ste toto e, mali nadniesť na ďalšej svojej misie do Egyptu. Takisto mi spôsobujú e, obavy Jemen, Sýria a Bahrajn. Tam, tam sa strieľalo do protestujúcich. My musíme konzistentne odsudzovať takéto veci všade. Takisto nesmieme zabúdať na našich východných partnerov, pretože teraz sa sústredíme iba na juh a ja narieham na vás, pani vysoká zástupkynia, aby ste nás, na, navštívili Ukrajinu, aby ste išli do Kievu, pretože tam je veľké nebezpečenstvo, že sa táto krajina geopoliticky posunie, ale na opačnú stranu od nás. No a pokiaľ ide ešte o ten východ, chcem spomenúť aj Rusko a Putinové komentáre o bezletovej zóne, ktoré označil ako krížovú výpravu. Ja si myslím, že je to škandalózne. Prezident Medvedev s tým nesúhlasil úplne poprvýkrát, e, s Putinom nesúhlasil. Takže to je asi náznak niečoho, čo sa deje v Kremli. Kolega Meyer de la GUE, prego. Pán kolega Meyer z GUE. Ty. Ďakujem pekne, pán predseda. Pani Ešten, viete, že väčšina mojej skupiny je úplne proti zahraničnému zásahu na vyriešenie konfliktu v Líbii. My súhlasíme alebo zdieľame obavy Ruska, Číny, Nemecka a ďalších krajín, ktoré ich viedli k tomu, že sa zdržali v hlasovaní, pretože vieme, že ľudské práva nemôžeme nanútiť vojensky. Máme už 32 veľmi e, teda rovnakých e, vojenských konfliktov vo svete a určite nikto by e, nerozmýšľal nad tým, že by sme tam mali vojensky zasiahnuť. A teraz ani neviem, o čo nám ide, aký, aký je náš cieľ. Niektorí hovoria o tom, že teda zbaviť moci Kadáfiho, ale e, ďalší hovoria, že to nie je pravda. Potom ďalší tvrdia, že e, teda dosiahnuť štát, ktorý by podporoval EÚ alebo Tiež je tu problém, že či teda má byť e, NATO, ktorý bude riadiť tento konflikt, alebo niekto iný. A potom je tu tiež situácia, keď máme selektívne bombardovanie e, strelami, e, ktoré teda nerozlišujú, že či je to zóna, kde sa bojuje, alebo či sú tam civilisti. A Tiež e, pravdu povediaci myslím, že generálny tajomník pán Kimun by už teraz okamžite e, mal ísť tam a by mal vyhlásiť e, prímerie, pozastavenie násilia a snažiť sa o rokovanie, pretože to je jediná možnosť. Ja s pánom Salafrankom aj s ďalšími kolegami som bol v Egypte a ja neviem, že či si uvedomujete, akú úlohu zohrala Európa v minulom a predminulom storočí v, na tomto kontinente. A ten pocit, aký má Afrika e, pri akomkoľvek e, zásahu na svojom kontinente, dokonca aj Arabská liga, ktorá vyjadrila súhlas s vojenským zásahom, už teraz žiada, aby sa prerušila táto operácia, e, ktorá by mohla urobiť oveľa viac, než len zničiť Um, bojové vybavenie koaličných uh, síl. A preto si myslím, že by stálo za to, aby sme naozaj prerušili tento útok, samozrejme zaviedli e, tiež povinnosť e, ustanoviť prímerie, zabezpečiť ho ako povedal aj bývalý prezident Brazílie Lula, aby sa teda pán generálny tajomník OSN, e, aby tam šiel a aby okamžite sa začali mierové rokovania. Myslím, že iba toto je naša možnosť. E, e, Kadáfi, teda ja nemám voči nemu žiadnu úctu, čo sa týka demokratického náhľadu, ale my jednoducho zo dňa e, na deň nemôžeme prejsť e, z toho, že keď sme ho vnímali ako priateľa, teraz už budeme okamžite ho vnímať ako nepriateľa. A teraz posledným... Posledný ko- koordinátor, pán Belder, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. E, pani Eštonová. Mal som to potešenie a to privilégium s delegáciou Európskeho parlamentu pred niekoľkými dňami navštívite Egypt. Aj vy ste už Egypt navštívili. K tomu, čo ste spomínali a síce ohľadne e, pomoci e, pri výstavbe e, budov a tak ďalej a rizikám, k E, s tým spojeným. E, tam môžem e, len súhlasiť s tým, čo ste povedali. Nespočetné množstvo ľudí teraz býva v provizorných podmienkach, dokonca na cintorinoch sa usídlili a podobne, čiže naozaj tam treba pomôcť pri budovaní bytov. Od diplomatov z tohto regiónu som počul, že finančné vyhliadky a vyhliadky, pokiaľ ide o dodávky potravín, sú veľmi zlé a hrozí tam kríza v zásobovaní potravín potravinami. Vidíte toto nebezpečenstvo tiež, pretože toto vyhliadky demokratizácie by určite podkopalo. Ďalší bod. Armáda v Egypte aj naďalej zohráva ústrednú úlohu. A ak by mm, e, sa táto rada rozhodla e, preniesť, eh, delegovať túto moc zvoleným predstaviteľom, potom by to bolo krásne, ale ak zároveň sa bude armáda snažiť udržiavať obrovské impérium, aké sú potom eh, vyhliadky demokratizácie? Slovo má pani Eštonová. Vážení kolegovia, poprosím vás, aby ste sa obmedzili na minútu a pol vo vašich príspevkoch, pretože v opačnom prípade nebudeme môcť dať slovo všetkým a asi sa nám to nepodarí ani s tou minútou a, a pol. Poprosím vás skutočne len jeden, maximálne dva dotazy. Je to otázka spravodlivosti voči vám všetkým. Takže nech sa páči, pani Baronka, máte slovo. I know, it's, I know it's a joke. It's a joke. Such a blagger. <laughs> uh, Pán predseda, budem stručná, budem sa snažiť zodpovedať čo najviac otázok. Vy ste sa ma spýtal na e, finančné intervencie, na nástroje, ktoré máme k dispozícii a či ich dobre využívame a odkiaľ ich máme. Je to kombinácia zdrojov, ktoré máme v rámci komisie a EAS a E, snažíme sa reštrukturalizovať tieto peniaze, aby boli flexibilnejšie a efektívnejšie, aby e, mohli zohľadniť to, čo ste napríklad aj vy v parlamente už spomínali. Jednoducho, aby tie peniaze boli dobre využité. A takisto sa snažíme skúmať tie oblasti, kde sa míňa menej prostriedkov, ako tam je, aby sme odtiaľ mohli tie peniaze vytiahnuť. Takisto hľadáme inštitúcie, ktoré môžu dať e, finančnú podporu. Európska investičná e, banka dala miliardu eur do tohto e, regiónu. Egypt z týchto zdrojov dostal 484 miliónov eur z EIB a takisto sa domnívam, že EBRD, bez ohľadu na to, čo povedal pani Brentness, EBRD dala ešte dodatočné zdroje, ktoré nezobrala východným partnerom, my na nich nezabúdame. A takisto aj Svetová e, banka s nami spolupracuje, čiže my e, musíme skúmať naše zdroje vo finančných inštitúciách u nás a v členských štátoch. Pán Salafranka, ďakujem za vaše pripomienky. My sa snažíme prepracovať politiku susedstva, aby bola efektívnejšia, ako viete, aby bola e, rýchlejšia v reakcii a Štefan Füle už e, do toho e, bolo už investované veľa práce. Koordinácia v Rade bezpečnosti. Myslím si, že koordinácia členských štátov v Bezpečnostnej rade nie je problém. Problém je, že ľudia majú odlišné názory a realita je, že 27 členských štátov je suverénnych a veria, že majú vlastné právo určiť, čo robia v oblasti bezpečnosti a jednoducho máme odlišné názory. V Bezpečnostnej rade bolo e, osobité ale to, že nikto nehlasoval proti rezolúcii a na rade zahraničných e, ministrov včera sme sa jednohlasne zhodli na tom, ako by EÚ mohla najlepšie podporovať humanitárnu pomoc a civilnú ochranu ako by sme v tejto oblasti mohli lepšie spolupracovať. Čiže toto je súčasný stav. Možno s tým nie je každý spokojný, ale je to súčasný stav a mojou úlohou teraz je využiť túto jednomyselnosť. Mm, no a teraz k referendu v Egypte. Ja som si e, pozrela ten návrh e, ústavy, aj vy ste to e, študovali. 41 až 42 ľudí sa zúčastnilo na referende a veľká väčšina hlasovala za pozmenenie ústavy. Čiže my musíme dôverovať egyptianom. A ja som sa rozprávala s pánom Baradajom aj s pánom Musom a viem, že obi dvaja chcú kandidovať na prezidenta, ako som pochopila, a takisto podporujú tieto zmeny. Musíme to aj my naďalej podporiť, pretože toto je demokracia. Jednoducho ľuďom niečo predložíte a oni o tom hlasujú. Samozrejme, v Egypte sa musí ešte veľa vytvoriť, veľa demokratických inštitúcií, politických strán a tak ďalej. V Egypte som sa dozvedela, koľko ľudí v tomto politickom procese ešte potrebuje čas na to, aby jednoducho vyzrel ten politický proces. Aj v tejto miestnosti sú ľudia, ktorí vedia, aký je dôležitý čas pre politický proces, pre, e, pre politické strany. Takže toto hovorím za moju stranu. Za seba. Pokiaľ ide o názory poslancov, s tým súhlasím. Vy ste sa ma pýtali, aké opatrenia sa príjmajú proti Kadáfiumu a na akej ceste je EÚ teraz. Myslím si, že Európska rada, keď stanovila tie tri podmienky, stanovila akési pozadie, na ktorom sa príjmajú všetky opatrenia. A tie opatrenia, ktoré sa príjmajú, sa opierajú o toto, o tieto závery aj s Bezpečnostnou radou OSN. Pre nás to znamená to, že musíme poskytnúť podporu civilnému obyvateľstvu. Uvediem niekoľko eh, príkladov. Kadáfiho jednotky sa dnes E, zameriavajú na oblasť 50 kilometrov od Bengázy, kde sa nachádzajú hlavné zdroje vody, čiže my musíme teraz zabezpečiť, aby jednoducho Bengázy neostalo odrezané od vody. Ako som už predtým povedala, máme ľudí v teréne, ktorí e, sa tam rozprávajú s e, partnermi a kontrolujú dodávky jedla a takisto skúmajú možnosti evakuácie a tak ďalej. Myslím si, že do štvrtka budeme mať hotové o, plánovanie. Koordinujeme sa s Bezpečnostnou radou aj s NATO, ktoré takisto skúma humanitárne otázky. Dnes ráno sa práve NATO stretlo a takisto pokračujú vo svojom vlastnom plánovaní a my sa s nimi neskôr e, skontaktujeme. Pokiaľ ide o Amirova a Musu, e, dialog je veľmi detailný. Pred týmto stretnutím som s ním hovorila, má jasné smerovanie. Samozrejme, keď sa pozrieme na uznesenie 1973 je celé dôležité. V štvrtok sa stretne Bezpečnostná rada a bude skúmať konkrétne, ako implementovať článok 1. A potom, čo sa týka egyptianov a to, že nebudú môcť zasielať eh, teda nebudú môcť prijímať eh, tie eh, zárobky zo zahraničia. Samozrejme, to je dôležitá otázka, ako eh, sa prejde od vlastne toho k prebytku k deficitu. Samozrejme, kvôli tomu, čo sa za posledné týždne udialo, to malo veľký dopad aj na turistický ruch a preto musíme im pomôcť a podporiť ich. Pani Nates, a potreba humanitárnej pomoci v Líbii. Súhlasím s tým. Ja som mala pocit, že sme dobre, že som už dobre predstavila naše ciele. Chceme, aby líbyskí obyvatelia mohli mať bezpečnosť, rešpektovanie ľudských práv, e, demokraciu, aby mohli oni si riadiť svoju budúcnosť, aby tá budúcnosť bola demokratická e, a aby mali vlastne také práva e, a všeobecné práva, také, aké máme aj my v Európe. E, a postupne samozrejme chcú prejsť k politickému e, procesu a to je aj náš cieľ. S Tureckom sme neustále v kontakte. Viem, že aj pán Obama sa s nimi rozprával včera večer. Ja veľmi často uh, Eh, som v kontakte s tureckými predstaviteľmi. To je pre nás veľmi dôležitý partner, pretože vieme, že oni sú tiež v kontakte s eh, Iránom, aj čo sa týka otázky Bosny a Hercegoviny, eh, o, tomto s nimi rokujeme a blízkovýchodný mierový proces, k tomu by som mohla veľa povedať, ale musíme teda veľmi rýchlo konať. Ja už som to povedala aj palestínčanom, aj izraelčanom. Viac ako kedykoľvek predtým musíme teraz dosiahnuť pokrok v tomto procese tak, aby uh, tento región uh, našiel želateľné riešenie. Čo najskôr dúfam, že dosiahneme pokrok, čo skoro budeme mať stretnutie a chcel by sa, e, bude stretnutie e, kvarteta a dúfam, že teda prinesie skutočný pokrok. Ďalšia otázka, naše plánovanie e, v Sýrii, Sýria Bahrajn, Maroko, my sme už tam mali isté prechodné riešenia. Namka to, čo robí kráľ v Maroku, to je veľmi dôležité. To by mohol, mohla byť cesta vpred. Uh, teraz tam došlo k prevratu, v, alebo k pokusu o prevrat v Bahrajne. Uh, ja e, viem, že je tam snaha o dialog e, aj e, prostredníctvom Saudskej Arábie, snaha o držanie pokoja. Potom v Sýrii je veľmi dôležité, že si začínajú uvedomovať a vnímať niektoré z týchto zmien a správne ste poukázali na to, že musíme sa pozrieť na to, čo robíme v týchto krajinách, aby sme zabezpečili, že to je v súlade s týmito zmenami ale ja neakceptujem to, že ste povedali, že zaostávame v našich aktivitách. Niekedy áno, ale keď sú tie zmeny také rýchle, tak je veľmi ťažké reagovať. Pán Tenok? Uh, ja by som chcela nadviazať na dve veci. Poprvé, uh, E, náboženská tolerancia a násilie. Ja som e, vyjadrila obavy e, nad, alebo z násilia, ktorému dochádza k náboženským menšinám. Chceme zabezpečiť ochranu všetkých náboženských menšín. A takže na tomto už veľmi priamo pracujeme. Uh, a je to veľmi dôležitá otázka. Čo sa týka Ukrajiny, áno, ja veľmi skoro mám naplánovanú návštevu tejto krajiny, ale potrebujeme tiež, aby oni tiež konali e, teda v otázke e, dohody o, e, o voľnom obchode. Teraz sú na, ťahu oni. Teraz otázka generálneho tajomníka pán Ký Múna. Eh, on chce vidieť, aby sa našlo želateľné riešenie konfliktu, eh, riešenie, ktoré bude dobré pre obyvateľstvo. A ja si nemyslím, že eh, tu rozhodujeme alebo konáme podľa dvojakého metra. Myslím si, že je správne, aby sme si uvedomili, že my musíme sa zapojiť do týchto procesov a musíme sa snažiť pomôcť obyvateľstvo. Niekedy izolujeme niektoré režimy, režimy, pretože si myslíme, že je to lepšie riešenie, ale myslíme si, že momentálne by to riešenie e, bolo lepšie, ak by sme e, tieto režimy zapojili do rokovania, do hľadania spoločného riešenia. A samozrejme aj ekonomické otázky, všetky ekonomické otázky, ako je zabezpečenie bývania, e, jedla a tak ďalej, sú veľmi dôležité. Ďakujem. Teraz nasleduje druhé kolo ako prvý rečník. Pán Baudis. Ďakujem, pani uh, vysoká zastupkynia, pán predseda. Arabské uh, revolúcie nás nútia znovu si premyslieť našu susedskú politiku my e, dúfame, že týmito našimi nástrojmi budeme podporovať demokraciu a ľudské práva a často si teraz uvedomujeme, že sme financovali autoritatívne e, režimy. Aby sme neopakovali tieto chyby, čaká nás veľká reforma tejto susedskej politiky a pán File nám už predložil dokumenty. A teraz otázka čo urobíme e, vo vzťahu e, ku krajinám, ktoré patria do susedskej politiky, ale kde ostane autoritatívny režim. Čo urobíme s nejakou krajinou, ktorá je náš sused, s ktorou máme vzťahy, ale ktorá potláča napríklad manifestácie My e, sa snažíme teraz spolupracovať viac s krajinami, kde sa mení e, režim, ktoré idú smerom e, k demokracii, ale čo urobíme s inými krajinami? Budeme prepracovávať všetky platné dohody, napríklad o pridružení a tak ďalej? Ďakujem. Ďakujem teraz kolegyňa De Kejzer. Ďakujem, pán predseda, pani vysoká zástupkynia. Chcem sa najskôr poďakovať za vaše opatrenia, za vašu činnosť, vašu aj vašej e, služby, za to, čo robíte v, pre tieto arabské revolúcie, pre tieto štáty a ďakujeme aj za e, list, ktorý vaša služba naposledy uh, mi zaslala, kde ma informovali o asociačnej dohode s Izraelom. Mám dve otázky. Uh, Viete, ako vás podporujeme, chceme vám pomôcť a dokázať, že e, služba pre vonkajšiu činnosť je naozaj pridanou hodnotou európskej zahraničnej politiky. A sú tu ale oblasti, kde mám trošku obavy. Poprvé, nedávna kríza v Japonsku. E, kríza v Japonsku e, vonkajším, z vonkajšieho pohľadu sa javí ako nekoordinovaná, že členské štáty sa medzi sebou nekoordinujú, e, nevieme si vymieňať informácie, nevieme, čo robiť s občanmi a, a ako e, zaradiť túto jadrovú e, nehodu a a ako sa teda Európska únia koordinuje a aké ponaučenie e, si z toho môžeme vyvodiť alebo aké závery. No a druhá moja obava sa týka e, Južného Sudánu. E, skúsim to rýchlo ukončiť, pán predseda. V Južnom Sudáne sa zdá, že prechod k demokracii nejde tak dobre, ako sme dúfali a je tam návrh e, ústavy, ktorý by mal byť e, vypracovaný, ale prezident nie je tak otvorený opozícii, ako by sme chceli a jednoducho tá zmena sa e, nedeje e, tak e, rýchlo a ja som chcela na to e, upozorniť.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 žiadali jasné e, kritéria na pridelenie štatútu pokročilej e, krajiny a chcem sa spýtať, či máte nejaký jasný plán e, v tejto oblasti. Mesk. Kolega Lambsdorff. Ďakujem, kolega Lambsdorff, nech sa páči. Áno, dovolte mi najprv povedať, že som prekvapený, že zelení e, sú takto v pohode, čo sa týka vojenských zásahov. Po desaťročiach jednoduchého pacifizmu sa zrazu uberajú iným smerom. E, Výsledky výsledkom zo štvrtka, ale aj z dní predchádzajúcich by bolo e, dobre, keby sa členské štáty boli e, lepšie dohodli. Francúzske, e, francúzske uznanie prechodnej vlády v Bengázi bolo urýchlené. Členské štáty sa musia lepšie koordinovať. Ale to všetko bolo minulý týždeň, či ešte skôr. Včera rada privítala rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN a myslím si, že to je základ, z ktorého by sme sa mali odpichnúť v rámci našich prác. Rada sa prihlásila k tomu, že e, akcie v rámci tejto rezolúcie majú byť realizované a podporované a síce diferencovaným spôsobom a myslím si, že toto je skutočne dobré a každý členský štát tu bude zohrávať svoju pridelenú úlohu. E, pani Štonová, mám dve veľmi špecifické otázky. E, vy ste svojho spolupracovníka poslali do Bengázy, aké boli výsledky. A druhá otázka, závery e, rady o Bahrajne sú prekvapujúce až nepokojivé, pretože e, dávajú e, rovnakú váhu e, vládnym silám aj demonstrantom a myslím si, že to je to jednoducho, nemám na to slov, ako môžeme obviňovať protestujúcich v Bahrajne za to, že protestujú za demokraciu a majú menej sily ako vláda. La risposta sul pacifismo alla collega Lunacek dei Verdi. Thank you. Pani Lunaček chcela nech zodpovie na otázku pacifizmu. E, ďakujem pekne, len by som chcela povedať e, niečo k tomu procesu medzi pani Ashton a medzi ďalšími z Európskej e, diplomatickej služby čo, čo sa týka e, toho, čo sa odohráva vlastne v Severnej Afrike a našej komunikácie. Dve veci by som sa chcela spýtať. Jedna krátka otázka e, ohľadom Bosny a Hercegoviny, kedy chcete nominovať nového o predsedu delegácie, pretože od minulého júna nemáme nikoho a je to veľmi dôležité. A potom Kosova, Srbsko a dialog. Uh, Spomenuli ste tento proces a ja dúfam, že bude úspešný. Je to poprvýkrát po vyhlásení nezávislosti pred viac než troma rokmi, čo zastupcovia oboch strán si sadnú za ten istý stôl a budú sa snažiť rokovať v prospech občanov, ale e, ja som minulý týždeň bola v Kosove a zdá sa, že nálada je taká, že ľudia sa myslia, že len Srbsko bude z, dohody ťažiť. Takže my musíme začať tento dialog, ale chcela by som vidieť, ako, aký nejaký tlak vyvieme v rámci komisie, aby pani komisárka Malstrom začala už tento dialog. Aké kroky chce podniknúť v tejto oblasti Európska únia? Ďakujem. E pán kolega Atkins a potom pán Panceri. Ďakujem pekne, pani Ešten. Myslím si, že máte veľmi ťažkú úlohu, pretože e, je, e, sú nezhody e, v rámci Rady ministrov zahraničných vecí a tí ľudia jednoducho budú konať podľa svojich individuálnych záujmov a ste známa, teda poznáte britský systém a nebolo by možné aby sa jednoducho tí mladí eh, ministri venovali eh, iným otázkam a vy by ste sa sústredili na tie dôležité. Eh, jedna z vecí, ktorú ste spomenuli, to je Blízky východ, to, čo sa deje v Gáze, ako sa správa Izrael, to je naozaj škandál. A v, v Eh, čo skôr sa bude eh, konať eh, stretnutie kvartetu a nemyslíte si teda, že by sme mali pozbudiť EÚ, aby sa z nás stal aj aktér a nie len platiteľ tých aktivít, ku ktorým dochádza. Ďakujem, pán Panceri. Ďakujem, len jeden komentár. Nikomu asi Ehm, nikto asi, uh, si, teda všetci si asi všimli, že potrebujeme tú e, spoločnú spôsobnosť a spoločnú vôľu a spoločnú chuť. Uh, mám niekoľko dotazov a síce aplikácia rezolúcie 1973 ak by sme išli nad rámec tejto rezolúcie 1973. Čo sa potom stane? Po druhé, európska akcia, respektíve aká európska akcia e, môže e, slúžiť na to, aby sme prekonali spory Viem totiž, e, respektíve nezdielam úplne um, nadšenie môjho kolegu Sala Feránku, ale musím skutočne uznať uh, to, uh, že pán uh, Sarkozy, je to možno otázka trošku osobného protagonizmu, jednal ako jednal, čiže mali by sme to mať mm, na pamäti, aby sa prijímali v tomto smere riešenia. Paríži bola Arabská liga, nie Africká únia. Arabská liga sa nakoniec odklonila od hlavného prúdu. Musíme v tomto smere jednať spoločne, pretože v opačnom prípade to bude mať negatívny dopad a bude to rizikové pre e, ďalší vývoj. Ako e, chcete uchovať e, dobré vzťahy s týmito dvoma dôležitými subjektami? Ďakujem, pani Hautala. Spomenalo sa, že došlo k dramatickým udalostiam e, v týchto okamihoch vo viacerých štátoch. Mám obavy z toho, čo sa deje práve teraz v Sýrii. Zdá sa, že 20 tisíc ľudí protestovalo a v piatok minulý e, týždeň dvaja protestujúci boli zabití bezpečnostnými silami a na ich pohrebe boli prítomné E, vládne jednotky, ktoré striekali slzný plyn. Takže ako e, prekonáme takéto, takúto situáciu vo viacerých štátoch na Blízkom východe a v Severnej Afrike? E, my budeme musieť prehodnotiť našu politiku, ktorú vedieme voči týmto autoritárskym štátom. Chcem sa spýtať pani Eštonova, čo môže robiť EÚ, aby presvedčila Sýriu, aby vláda prestala potláčať základné ľudské práva svojich občanov. Druhá vec, pani Eštonová, veľmi by ma zaujímalo, ako by ste niekoľkými uh, slovami uh, popísala, ako môže uh, pomôcť Centrum SITCEN uh, vo vašej práci. Je to časť ESVČ, ale zatiaľ sme ešte nediskutovali o tom, akú úlohu by SITCEN mohol mať. Ďakujem. Poslední dvaja rečníci. Pán kolega Madlen Rákamper. Ďakujem pekne, pán predseda. A pani Eštonová, koho zavolať, keď eh, chcete poznať eh, E, politiku, zahraničnú politiku Európskej únie. Koho zavolať? A asi e, zavolajú skôr pána a pani Merkelovu alebo pána Camerona, pretože vaša vierohodnosť nejakou v ostatných týždňoch sa vytratila. Stali ste sa úplne prebytočnou. Sice sa snažíte, cestujete po svete, ale vaše návštevy sú úplne nerelevantné a vaša funkcia je skutočná skutočne nemožná, lebo Nemci si robia svoje, Francúzi, e, Briti, Taliani, takže e, skutočne nie je vôbec žiadna opora pre spoločnú európsku politiku a ja to veľmi ľutujem napríklad e, rovnako tak ako daňoví poplatníci u nás v Holandsku tieto milióny. To sú vyhodené peniaze. A teraz k islamskej časti Afriky a k problémoch tam Jemen zdá sa e, preberajú krok za krokom islamskí teroristi a obavy e, nás naplňajú, že v Jemene e, vzniká nové hniezdo terorizmu. Čo tam možno urobiť? Ako vidíte budúcnosť? Alebo e, čo sa týka boja proti barbarstvu v Severnej Afrike, e, to je tiež otázka, e, ktorou sa všetci zaoberáme, ako e, sa nám e, podarí e, nepustiť k moci tých týchto islamských fundamentalistov, ako dosiahneme, aby ľudia skutočne pochopili, koho tam volia, čo môžeme urobiť. Dúfame totiž, že voliči nezvolia tam týchto strašných islamistických fašistov. Kolega Kamper? Na poslednom plenárnom zasadnutí ste vyhlasili, že SVČ má len polovicu rozpočtu ako e, britský britská zahraničná služba, ale má stovky e, zahraničných diplomatov a e, objednávate si limuzíny za 200 tisíc libier. Otvára sa 54 nových ambasád a britský občania musia veľakrát e, precestovať dlhé vzdialenosti, aby mohli si vybaviť pás. Chcela, chcel by som sa teraz spýtať teraz, keď napríklad aj naše uh, sme mali šk- veľké škrty v televízii, chcem vás poprosiť, vráte nám naše peniaze, pretože ich môžeme lepšie investovať. Uh, Eh, naša vierohodnosť bola eh, podkopaná v Líbii, aj v Sýrii, ako aj v Egypte. Čo môžeme urobiť, aby eh, sa náš imič zlepšil? Ďakujem. A teraz odovzdávam slovo vysokej predstaviteľke pani Baronke Aštonovej. Okay, thank you. Let me start with, uh... Ďakujem pekne. Začnem kolegom Boldisom. Spýtali ste sa na to, čo môžeme urobiť, aby sme mohli eh, eh, vyriešiť konflikty s autoritárskymi režim, režimami. Ja už som povedala to aj predtým a eh, vyvstalo to aj z týchto debát. A to je teda otázka toho, ako zabezpečiť zapojenie týchto krajín do procesov. Môžeme urobiť niekoľko vecí. Poprvé, nikdy podceňovať, nepodceňovať silu tejto únie, ako aj silu týchto štátov. Je veľmi zaujímavé, ako všetky e, naše vyhlásenia sú e, čítané s veľkým záujmom e, tými, ktorí chcú dosiahnuť e, zmeny a títo ľudia sa k tým aj vyjadrujú. Po druhé, musíme e, tiež e, preskúmať tie dohody, respektíve tie postupy, aké momentálne sú s týmito krajinami, aby sme napredovali. A jedna z vecí, čo môžeme urobiť, ako napredovať, e, to je teda zapojiť ich e, do týchto procesov. E, čo sa týka Japonska, my sme im okamžite pom- ponúkli pomoc momenta, alebo v tej situácii to nepotrebovali a to neakceptovali, ale samozrejme e, sme pripravení kedykoľvek pomoc poskytnúť. E, v, napríklad v niektorých najviac postihnutých oblastiach e, je potreba, aby tí ľudia ovládali e, jazyk, aby mohli takto poskytnúť napríklad jedlo, vodu a tak ďalej, ostatné veci. E, čo sa týka koordinácie členských štátov, e, to je teraz na maďarskom predsedníctvu a ja mi musím vzdať poctu, pretože myslím si, že to zvládajú vynikajúco, odviedli veľmi dobrú prácu. Samozrejme, vždy sa veci dajú robiť lepšie, ale zajtra sa na to pani komisárka tiež pozrie a budeme sa snažiť o efektívnejšiu koordináciu. Snažíme sa samozrejme čo najviac podporovať predsedníctvo, ale e, zatiaľ je to teda ešte dosť ťažké, máte pravdu. Sudán, e, máme novú stratégiu, snažíme sa e, zabezpečiť predchádzanie konfliktom, budovanie inštitúcií a tak ďalej. To bude naozaj najdôležitejšie v tom Južnom Sudáne a dosiahnuť rovnováhu medzi juhom a severom. Naozaj mňa veľmi znepokojuje to, čo sa odohráva v Darfúre. A Misia e USR e, je, e, má teraz plné ruky práce v tejto oblasti. Potom susedská politika. Snažíme sa revidovať naše prostriedky a nástroje, aby sme identifikovali tie správne, aby sme videli, aký sme efektívni jeden z príkladov z Egypta, keď e, som sa rozprávala s ministerkou pre, plánovanie, musíme zaručiť a musíme mať jasné, jasno v tom, čo chceme dosiahnuť a aj zabezpečiť, že sa to urobí. A to isté musíme žiadať aj od ostatných. Musí tam byť aj otázka zodpovednosti, od koho teda máme čo vyžadovať my chceme samozrejme investovať peniaze do budovania demokracie, ale musíme to aj zabezpečiť, že tie peniaze reálne budú použité na tento cieľ. Musíme naozaj skontrolovať našu efektívnosť, ale tiež musíme byť náruční. Musíme ľuďom poskytnúť šancu e, zažiť budovanie tejto demokracie. Potom situácia v Bengázi. E, Pán Lansdorf, e, vy ste tam boli, rozprávali ste sa s ľuďmi v teréne, v teréne e, bolo vidno na ľuďoch odhodlanie využiť túto príležitosť, dosiahnuť zmenu. To bolo ešte predtým, než e, došlo ku konfliktu, ešte predtým, než Gaddafi bol ďaleko, teda bol blízko k Bengázi. Vtedy sa kontrolovalo, či teda existuje dostatok prostriedkov, e, boli, bola tam, e, bol tam dialog s našou misiou, e, návrhy na dlhodobé ciele, na to, čo teda robiť, ako ich podporovať to, to všetko sa vlastne odohralo vtedy, to, bol veľmi, eh, to bola veľmi dôležitá, zaujímavá misia. Len veľmi krátko, čo sa týka eh, z, eh, zastúpenia Národný, národných... Národnej prechodnej rady zastúpenia v tej Národnej rady pre uh, tranzíciu alebo prechod. Uh, ako to môžete zhodnotiť? Nuž, my sme sa na to pozreli, sme to preskúmali, ale samozrejme musíme nechať to na ľuďoch, aby oni rozhodli, kto bude ich lídrom, koho si zvolia. Čo sa týka tých e, mladších, e, neskús- menej skúsených ministrov, som si istá, že e, niektorí z vašich britských kolegov, pravdepodobne nie z vašej strany, by boli pohoršení, keby sme niečo také navrhli. E, Stredný, Blízky východ a Gáza. Viete, že je to veľmi citlivá otázka pre mňa, je to blízke môjmu srdcu a samozrejme my chceme podporiť ekonomiku. E, som veľmi veľké obavy mám aj z raketových, z raketových náletov na Gázu. Musíme preto sa snažiť a navrhnúť teda 5 miliónov eur, čo sme teda už aj navrhli, aby sa investovali do e, infraštruktúry, aby sa otvorili e, prechody, hraničné priechody a aby sme zabezpečili neustály prísun zásob a tak zabezpečili e, ľuďom šancu na lepšiu budúcnosť. Potom Africká únia, áno, v piatok majú stretnutie, ja som sa s nimi rozprávala. Africká únia aj Arabská liga sú veľmi dôležití partnery pre nás. Pani Hautala, Sýria, áno, mám veľmi veľké obavy z toho, čo sa tam deje. E, sledujeme s obavami to násilie v mestách. E, samozrejme, to nás opäť vracia k tej otázke izolácie alebo zapojenia, takže musíme to e, mať pod kontrolou. A je tam kombinácie vecí. Musíme e, čo najskôr musíme čo najskôr e, využiť aj tie informácie z centra SICEM, zbierať tie informácie, ktoré nám umožnia potom prijať tie správne riešenia a samozrejme vedieť, čo je užitočné, čo urobiť v tejto situácii. A e, potom pani Pán Madlener, ja s vami bohužiaľ nesúhlasím. Nemôže, nemôžeme to robiť tak aj tak. Samozrejme, je to veľmi ťažká situácia, ale nesúhlasím s vašou analýzou. Nedávno sme mali stretnutie s ministrami zahraničných vecí a to, čo robí teraz uh, uh, premiér a opozícia, myslím si, že sú tam veľmi vážne problémy. Myslím si, že svet vníma s rešpektom našu úlohu a naše aktivity zo strany Európskej únie, tak by som vás poprosila, aby ste to aj vy rešpektovali. My naozaj sa snažíme podporovať týchto ľudí ehm, Môžem vám e, k tej otázke limuzín, môžem len povedať toľko, že sme neobjednávali žiadne za tých 200 tisíc e, libier a e, vôbec teda nemám o tomto žiadnu vedomosť. Samozrejme, môžete sa vrtať v hocičom. Pravdopodiac by som čakala, že budete trošku férovejší a že minimálne tie fakty, ktoré uvediete, budú správne. Samozrejme, môžete kritizovať. Samozrejme, Európska únia by mala mať ľudí, ktorí o, budú zastupovať 27 členských štátov, ktoré chcú niečo povedať. Ja si myslím, že my neznižujeme dôležitosť Británie alebo inej štátu alebo ich bilaterálnych vzťahov. Ja sa snažím veľmi s tými zdrojmi, ktoré mám, robiť, čo môžem a chcem rešpektovať daňových poplatníkov v Európskej únii a chcem, aby ste uznali, že sú ťažké časy. Svet sa veľmi rýchlo mení a my musíme investovať do budúcnosti ľudí na juh od nás v južných susedských krajinách. Ak to neurobíme, tak to v budúcnosti zaplatíme. Čiže dohodnime sa na tom, aké veci musíme urobiť a ich urobme. Začíname tretie kolo otázok. E, chcem pripomenúť kolegovia minúta a pol. Pán kolega Landsbergis. Kolega Landsdorf. Landsdorf. Landsbergis, prepačte. Pani vysoká zástupkyňa a podpredsednička komisie, ďakujeme za to, že ste prišli. Chcem sa spýtať niečo ohľadom e, Líbie. V mene EÚ aj osobne ste opakovali, že Kadáfiho režim stratil všetku legitimitu. Úplne. Prosím, povedzte nám, čo si myslíte o ruskej iniciatíve robiť mediátora e, v rokovaniach, e, ktoré chcú e, Kadáfimu vrátiť časť legitimity, pretože z neho urobia súčasť rokovania a takisto chcem vedieť, či máte viac informácií o tejto otázke a o výnimočnom stave v rámci EÚ, o tom štáte, ktorý nepodporil EÚ v OSN a v podstate, ako je to s tými rokovaniami v Tripoli a v Bengázi, pretože tie môžu spôsobiť rozdelenie Líbie a mohol by vzniknúť ďalší nový veľký e, zmrazený konflikt v Severnej Afrike. Kolegyňa a potom e, kolega Ďakujem, pán predseda. Ešte raz by eh, som sa rada vrátila k Líbii. Nemáme zatiaľ strategickú analýzu situácie v krajine. Nevieme úplne presne, čo sa tam udialo a čo eh, zamýšľa eh, podniknúť Európska únia. Vieme len, že konflikt eskaluje. Došlo tam k ozbrojeným povstaniam a zrazu sme všetci za demokraciu, za ľudské práva. Samozrejme, ale ako vyzerá náš strategický cieľ? E, chceme, aby padol Gaddafi, chceme rokovať s povstalcami, ako budeme postupovať do budúcnosti. Už teraz máme niečo naplánované a ako e, budete zaobchádzať e, s jednotlivými členskými štátmi štátmi, ktoré už teraz e, sa e, angažovali. E, kolega z SVČ nám povedal, že sa nachádzate vo fáze opatrného plánovania, ale nevedel nám povedať, čo to znamená. Boli by ste taká dobrá a vysvetlili nám to? Ďakujem, kolega Watson a, a potom kolega Anguriakis. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa poďakovať vysokej zástupkyni za jej veľké úspechy, keď čelí obrovským ťažkostiam a chcem sa spýtať tri otázky. Všetky tri sa týkajú Líbie. Prvá otázka po tom, čo Liga arabských štátov vyzvala na bezletovú zónu a vy ste začali spolupracovať s pánom Musom, chcem sa spýtať, do akej miery ste sa dohodli s Ligou arabských štátov a keďže pán Kadáfi ďalej ostreluje civilov v Misráte, chcem sa spýtať, či toto pokrýva vaša dohoda, alebo či by mala pokrývať aj názor, že pán Kadafi je legitímny cieľ. Druhá otázka. Chcem sa spýtať, či e, na e, včerajšej zahraničnej rade sa diskutovalo o tom, aký je naj, najvyšší cieľ našej intervencie, alebo ako by ste ho popísali vy. A tretia otázka, keď e, Spojené štáty získajú kontrolu nad misiou, asi to bude o niekoľko dní, tak čo si o tom myslíte? E, malo by tam dominovať NATO alebo francúzsko-britská dohoda alebo nejaké európske velenie? Grazie. La parola kolega Ankurakis. Il segu... Kolega Ankurakis a potom kolega Van Norte. Ďakujem, pán predseda. Arabská liga eh, má pod, svoju podporu eh, stiahla pre eh, túto imperialistickú vojnu. To sú najnovšie informácie. A teraz mám otázku, či tie termíny aj naďalej platia, pokiaľ ide o rozhodnutie Bezpečnostnej rady OSN z 11. marca. To boli termíny mm, pre na to podľa eh, rozhodnutia z 10. tretí, eh, Vážna pani vysoká zástupkynia, myslím si skutočne, že ten, táto vojna je úplne ilegálna. A ak by som mohol citovať Immanuela Kanta, eh, a takto to uviedla aj, uviedli isté nemecké noviny, že tieto Ehm, útoky vzdušné musia okamžite prestať, pretože je to imperialistická vojna a nemá nič eh, dočinenia s porušovaním ľudských práv. Samozrejme, eh, že Gaddafiho eh, režim porušoval ľudské práva. Syn Gaddafiho je doktorom, ktorý teda doktora získal v Spojenom kráľovstve, okrem toho malé štipendium v Rakúsku. Takže Neviem si skutočne predstaviť, že britské eh, lietadla teraz zrazu začnú bombardovať Jemen či Bahrajn alebo eh, iné štáty. Takže rád by som sa aj odvolal eh, na vyjadrenie belgického ministra obrany, ktorý hovoril, že skutočne je to vojenská intervencia pred intervenciou odporúčala, aby táto nebola. Myslím si, že to je skutočná okupácia. Takže čo s tým urobíme? Slovo má kolega Van Orten a potom Kreisdorfer. Ďakujem pekne. Je jasné, že je teraz čas pre solidaritu. Nemôžeme teraz sledovať naše ambície, ambície čo, našich inštitúcií, ale možno, že by sme mohli prispieť e, troma spôsobmi. Poprvé, e, ubezpečiť Turecko o e, našich cieľoch, zabezpečiť ich podporu, po druhé zabezpečiť zapojenie arabského sveta, po tretie finančná pomoc berúc do úvahy, že teda prostriedky sú obmedzené. My sme už prispeli 16 miliardami e, severoafrickej ekonomike za posledných 15 rokov a chcel, chcel by som sa spýtať pani Baronky, e, čo urobíte, aby sa zmenil európsky prístup, pretože nezdá sa, že by sme dostali veľmi veľa za svoje e, investované peniaze. A viem si predstaviť, že ste mm, veľmi zanepráznená teraz, ale možno, že by ste mohli to, prestať sa sústrediť na veľmi veľa vecí naraz a venovať sa možno dvom alebo trom ve veciam. A tiež by som sa chcela ešte spýtať za tie konzultačné služby, e, za ktoré sa zaplatilo 8,6 milióna eur. Ďakujem. Kolega Kreisdorfler a potom kolega Keller. Vážené kolegyne, kolegovia, revolučné procesy majú v sebe to nepríjemné, e, že sú v konečnom dôsledku až do svojho záveru neprehľadné a e, nie je jasné, či z toho vznikne to, čo si my všetci želáme. Žiaľ, e, v Európskej únii. E, to je skutočne momentálne veľmi netransparentné. Pán Graf Lambsdorff e, opakuje argumenty pána Veleho, ale e, ešte 7.3. predsa jasne požadoval, čo všetko je potrebné na to, aby sme obdržali mandát a Hm, všetky podmienky boli splnené, ale zrazu sa pán Westervele stiahol a má úplne iný názor. Takže takto to nefunguje. E, pani vysoká zástupkynia, mám na vás otázku a síce aká má byť naša pozícia voči Bahrajnu, pretože e, tam e, jednoducho sú ľudia zabíjani. Je to podobne ako situácia v Číne. Predsa nemôže byť, že v Bahrajne intervenuje Saudská Arábia. Arábia robia. E, to pekné na demokratickom systéme je, že aj e, keď to niekedy veľmi boli, že si musíte vypočuť veľa blbostí a aj často nekvalifikovaných a keď sa takí politickí diletanti ako pred chvíľou e, vyjadrujú, to je na škodu tohto parlamentu. Ostatné roky sme ich tu toľko nemali, ale žiaľ zase sa tu objavili. La parola al pán Galer a potom pán Kelam. Ďakujem pekne, čo sa týka humanitárnych potrieb v rámci Líbii. O, hovorili ste o misii pána o hodnotiacej misii pána Miaca. E, potrebujeme vytvoriť misiu, humanitárnu misiu v rámci Líbie a pravdepodobne chrániť ju aj vojenskými prostriedkami. A po druhé, čo sa týka Ukrajiny, povedali ste, že čo skoro ju navštívite. Chcel by som vás vyzvať, aby ste sa nesústredili len na dohodu o voľnom obchode, ale tiež poukázali na e, neustále obmedzovanie demokratickej slobody a znovu objavovanie sa sovietských modelov správania sa v rámci všetkých politických štruktúr pretože e, takéto správanie nie je v súlade e, so vzťahmi s Európskou úniou. Ďakujem. Grazie. La parola al collega Kelam. Ďakujem kolega Kelam a potom kolega Gomeš. Pani Eštonová, pred dvoma týždňami Európsky parlament vyzval na to, aby sa vytvorila koherentná zahraničná politika, ktorá by podporovala prodemokratické síly. Vy ste odviedli dobrú prácu v nedávnom období a súhlasím, že to nie je problém koordinácie, ale problém toho, že vlády členských štátov majú odlišné názory. Chcem vás ale aj tak požiadať, či by sme ne, si nemohli vziať nejaké ponaučenie z tejto severoafrickej krízy. Tá E, politika zakladajúca sa na hodnotách je dnes aktuálnejšia než kedykoľvek e, predtým, pretože dnes vidíte, aký je veľký dopyt po demokracii a po, ľudci, po ľudských právach v Severnej Afrike a na Blízkom východe. Chcem sa spýtať, či by ste e, boli schopná pripraviť nejaký dlhodobý prístup pre Líbiu ale aj pre všetky ostatné autoritárske režimy a tento prístup by sa mal zakladať na hodnotách. Ako povedal kolega Brantner, potrebujeme proaktívnu zahraničnú politiku, nie iba takú, ktorá reaguje na situáciu. Vidíme, že demokratická zmena je e, možná aj v najneočakávanejších situáciách. Európska únia dnes je uznávaná viac pre e, svoje hodnoty ako pre svoju reálnu politiku. Ďakujem. Ďakujem. Tým sme uzavreli tretie kolo a slovo má pani vysoká e, predstaviteľka na 10 minút. No, Gomez, skúza. Nie, prepáčte, veľmi sa ospravedlňujem pani kolegyni Gomeš. Ďakujem. Ďakujem. Ja veľmi e, vítam tú diskusiu o Severnej Afrike a ľutujem, že spoločná zahraničná bezpečnostná politika nebola zmobilizovaná za účelmi e, plánovania bezletovej zóny iba na humanitárne účely. Môžete povedať, že členské štáty nesúhlasia, ale Lisabonská zmluva E, vám dala právomoci na to, aby ste mohli prevziať iniciatívu do vlastných rúk a e, konfrontovať členské štáty s tým, že sa musí niečo urobiť. Pokiaľ ide o Bahrajn, potvrdzujem e, to, čo už bolo povedané, aké strašné je, že sa potlačajú protestujúci a ja, mňa rozčúlilo, že sa vôbec nespomínajú intervencie v Saudskej Arábii. Saudská Arábia pomáhala Bahrajnu potlačať protestujúcich. No a takisto chcem povedať, že chápem ten nový maršalov plán, tie 3M, o ktorých hovoríte. Ja som včera ale bola v Egypte a môžem povedať, že EÚ nemá veľmi dobrý imič v tejto krajine, pretože je vníma tak, že sme až dokonca podporovali Mubaraka. A Ľudia sa pýtajú skôr na demokraciu, žiadajú právny štát, práva žien, ľudské práva. Čiže o tomto potrebujeme verejnú diskusiu. Ďakujem, teraz máte na 10 minút slovo. Ďakujem veľmi pekne. Pán Landsbergis, vy ste sa pýtali na e, legitimitu Kadáfiho a ruskú iniciatívu. E, musím povedať, že mi nie je jasné, o čom je ruská iniciatíva, ale určite sa domnievame, že Kadáfi stratí legitimitu a že záverom z tohto je, že ľudia majú mať novú vládu v Líbii. A nechceme byť svetkami nejakého nového zmrazeného konfliktu, v tomto regióne. Chceme radšej krajinu, ktorá bude silná a integrovaná a o tom sa hovorí aj v rezolúcii. Pán Kopio sa pýtal na komunikáciu, cesty a tak ďalej a na e, to, že EÚ sa tak zmieta medzi e, rôznymi politikami. Pani Kopa, prepačte. E, to rozumné plánovanie, ale opatrné plánovanie to je vlastne skúmanie rôznych možností. My uznávame, že Európska únia musí byť pripravená a preto e, plánovanie skúmalo rôzne možnosti, čo môžeme robiť. Napríklad v oblasti námornej podpory. Boli na to dva názory. Jeden hovoril o tom, že by sme mali podporovať ľudí, ktorí sa budú snažiť odísť z Líbie, ale iný E, chceli skôr e, námorný dohľad. To teraz skúma aj NATO, <clears throat> pretože e, samozrejme musíme vzať do úvahy, že aj mnoho zbraní do Libii prichádza pozemnou cestou. Čiže plánovali sme a takže sme skúmali rôzne možnosti evakuácie veľkého počtu utečencov, ako repatriovať ľudí, ktorí nie sú občanmi EÚ, mnohí egyptiania, ktorí sú na tunískej hranici a tak ďalej. Čiže je veľa možností, ako e, poskytnúť podporu, vrátanie vojenskej podpory. No a potom to plánovanie prechádza do procesu, keď 27 členských štátov určí, čo sa konkrétne urobí. A zmluva jasne hovorí o tom, že členské štáty v tomto majú vlastnú suverenitu, čiže my vypracujeme tie plány, koordináciu a tak ďalej a členské štáty potom na Rade zahraničných e, ministrov a na Všeobecnej rade určia, čo budeme robiť. Pán Watson, e, vy ste mi e, položili otázku o komunikačných kanálov do Líbie. Nie sú žiadne komunikačné kanály priame v súčasnosti. Určite korešpondenti lietajú uh, medzi uh, zástupcami uh, režimu a OSN, ale ide o to, ako zabezpečiť to, aby ľudia získali tú budúcnosť, ktorú si želali. Potom tu bola otázka Ligy arabských štátov. Liga arabských štátov bola prítomná v sobotu, ako viete. Zúčastnili sa na komunike, s pánom Musom som hovorila. Máme dobré vzťahy. E, stretávame sa, odkedy som v úrade, dosť často a veľmi úzko spolupracujeme na tom, čo budeme robiť v budúcnosti, pretože ja uznávam dôležitosť e, Ligy arabských štátov. On samozrejme bude kandidovať e, na egyptského pre- prezidenta, ale ja budem s jeho následníkom určite e, spolupracovať, aby sme e, zabezpečili e, tú dôležitosť. Potom, aké sú ciele ľuďom v Líbii musíme umožniť, aby si demokraticky vybrali tú vládu, ktorú chcú. My sme sa rozprávali s, Libian, s Líbícami v rôznych miestach mimo Líbie aj v Líbii a naozaj viem, že toto je tá skutočná ambícia tých ľudí a my im tento proces musíme umožniť. Úlohou EÚ e to bude zabezpečiť. No a teraz e, prechod e, moci z USA, ja to chápem tak, že teraz robí svoj planning NATO. Neviem, kedy odovzdá USA NATO velenie, ale ale teraz to postupuje. Pán Angarakis, vy ste povedali, že podmienky 10. a 11. marca boli e, rovnaké. Ja som tam bola 10. marca. Nie je to nelegálne, pretože Bezpečnostná rada OSN tomu dá e, legalitu. Je to uznesenie 1973 a na základe toho sa robia opatrenia. Ja rešpektujem práva všetkých štátov, aby určili, čo chcú robiť samozrejme, Proti rezolúcii nehlasoval nikto. To je veľmi dôležité zdôrazniť. Pán Van Olden, pokiaľ ide o Turecko, súhlasím s vami, je to e, kritický rozhodujúci partner a ja jedného dňa e, chcem, aby Turecko sa stalo členom EÚ. Vždy som v to verila a vždy v to budem veriť, pretože Turecko je strategický partner a preto spolupráca s ním je dôležitá. Veľa času trávim e, s Tureckom práve preto, že je to taký dôležitý partner. a takisto podpora arabských štátov je veľmi dôležitá a musíme zabezpečiť, aby sme čo najlepšie využili naše peniaze. Neviem, či môžem súhlasiť s tým, že všetko, čo sme kedy robili, bola strata času a peňazí. Ja som sa rozprávala so zástupcami občianskej spoločnosti, ktorí mi hovorili, že môžeme robiť viac, ale napriek tomu E, máme dobré signály a naša hospodárska pomoc je neoceniteľná naozaj. Myslím si, že napriek všetkému sa musíme vždy snažiť. Samozrejme sú to peniaze daňových poplatníkov, musí to ísť na prospech e, Európanov, pretože tí chcú stabilitu, hospodárskú činnosť, ktorá dá Európanom obchody, možnosti obchodovania a tak ďalej. Vy ste sa ma pýtali na tých 8,6 miliónov. Je to 5-ročný rámcový kontrakt pre všetky externé aspekty toho, čo robí EÚ. A veľká časť e, z toho ide na e, zahraničnú službu. Ja sa obávam, e, že keď vytrhávame čísla z kontextu, tak to nie je dobré. Nejde to iba na zahraničnú službu, ide to aj cez komisiu. Ja nemám zodpovednosť za tento e, kontrakt, ale je to 5-ročná zmluva, ktorá pomôže aj delegáciám. Je dôležité napríklad, aby delegácie dostávali materiály. A myslím si, že 5-ročný kontrakt to je dobrá, dobrá hodnota. Pokiaľ ide o e, Bahrajn, ja som sa stretla tento víkend e, s delegáciou Bahrajnského kráľa dvakrát za posledných 10 dní. Bola som s viacerými ministrami a bola som aj v Saudskej Arábii. A e, sú tu jasné posolstva. Pán Lambsdorff sa pýtam, pýtal takisto na Bahrajn môžem povedať, že nám spôsobujú obavy tie služby, ich úloha v tých násilnostiach. E, my vyzývame všetkých k pokoju a budeme skúmať naše možnosti, čo môžeme urobiť, aby sme podporili e, dialog bez nejakých predbežných podmienok. To je dôležité. Robert teraz e, pracuje na kontaktoch a myslím si, že úlohou našej služby je aj prevencia konfliktov. Súhlasím s vami. Je to dôležité teritorium. Teraz e, Líbia, pán Galer, civilná misia, otázka civilnej misie. Jedna z vecí, ktoré musíme robiť, je preskúmať naše aktíva. Napríklad evakuácia ľudí si e, vyžaduje aj použitie vojenských prostriedkov, teda musíme zabezpečiť primerané použitie našich prostriedkov, ale nesmieme si zamieňať veci, keď napríklad budeme evakuovať, poskytovať pomoc vojenskými prostriedkami, musíme si uvedomiť, že to nie je vojenský zásah žiadneho druhu, čiže my naše prostriedky používame primeraným spôsobom. No a súhlasím s vami, pokiaľ ide o Ukrajinu, musia musíme tlačiť u nich na demokratické e, zmeny. Ja som len chcela povedať, že som e, sklamaná, že dohoda o voľnom obchode sa nevyvíja tak rýchlo. Pán Kelam, súhlasím s vami. Ja som čítala, pardon, písala rôzne články, kde som sa chcela, chcela som popísať, ako o, postupujeme. Možno to nie sú také najatraktívnejšie veci, ale je to to najdôležitejšie, čo robíme proaktivita. Napríklad teraz hovoríme s Jordánskom o politických a hospodárskych reformách a takisto to je aj s Bahrajnom. My pracujeme s týmito krajinami. Chceme tam slobodu a demokraciu, ale nie chaos. No a pani Gomez na záver. Ja nesúhlasím s tým, že EÚ má takýto zlý imič v Egypte. Bola som tá dvakrát a môžem povedať, že chápem uh, kritiku zo strany opozičných strán. Aj mladí ľudia boli veľmi priamí k nám a to je v poriadku. Ale myslím, že e, ľudia uznávajú aj to, že sa snažíme ich podporovať aj do budúcnosti. Myslím si, že sa to tam uznáva, že Európska únia chce zohrávať svoju úlohu tam. E, tie krajiny patria najmä sú ich občanom a tie občania musia rozhodnúť o budúcnosti. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne a teraz posledné kolo rečníkov. Pod predseda podpredsedu výboru pán Rouček. Ďakujem pekne, pán predseda. Pani Eštona, eh, chcel by som nadviazať na otázku eh, Bahrajnu a rozšíriť to na eh, golfskú oblasť, na Perský záliv. Keď hovoríme o ďalšo, ďalších južných susedov, sústredíme sa na rozvoj, potrebujeme peniaze, ale v Perskom zálive nepotrebujeme peniaze, nepotrebujeme tam podporovať rozvoj, sú tam preteky Formuly 1, e, golfové turnaje podporujú e, španielskú e, ligu a tak ďalej. Ale my tam potrebujeme demokraciu, tak ako ste povedali aj vy. Potrebujeme prostredníctvom rozvoja demokraciu, pretože inak nebudeme mať stabilitu. Preto potrebujeme, aby Rada pre spoluprácu v rámci Perského zálivu s nami spolupracovala a myslím si, že je to v záujme našom, ako aj v ich krok po kroku rozvíjať viac demokracie, otvorenosti a transparentnosti. A po druhé, môžeme spolupracovať v tomto projekte aj s Tureckom. Turecko už sa spomenulo, má tam obrovský vplyv, veľmi dobré znalosti tohto regiónu a tiež je to v ich záujme. Takže sa pýtam, môžeme s nimi na tomto spolupracovať? Ďakujem, pán podpredseda. A teraz pán Kukan a potom pán Arlaky. Ďakujem veľmi pekne, pani Baronka, za vašu prácu aj za to, že ste tu prišli, že si nás chcete vypočuť. Moja otázka nadvezuje na otázku pani Lunáček ohľadom Kosova, na ktorú nedočkával čaká na odpoveď. To, že dialog medzi Belehradom a Prištinou sa začne, alebo teda začal, e, to je veľmi dobrý signál a krok správnym smerom. Čo si myslíte o budúcnosti týchto rozhovorov? Pretože som čítal, že e, pôvodne bol pozvaný aj host e, zo štátneho oddelenia. Bolo teda, pardon, pozvané ministerstvo zahraničných vecí a čo si tam teda myslíte o budúcnosti týchto rokovaní a potom, aký máte názor na otvorenie dialógu s kosovskými predstaviteľmi o uľahčovaní vydávania víz pre obyvateľov Kosova. Ďakujem, pán Arlaki a potom pani Šárka. Pani Ashton, len dve otázky, na ktoré by som sa chcel e, spýtať. Váš názov na alternatívne riešenia súčasnej e, krízy. Marshallov plán je dobrou, dobrým nápadom, ale myslím si, že veľmi veľké prostriedky e, by sa investovali, a respektíve už sa aj investovali 10 miliónov eur a myslíme si, že to by teda mohlo mať veľmi uh, dôležitý dopad. Ale prečo nehľadáme aj nejaké nové prostriedky? Poprvé uh, otázka zmrázenia alebo zhábania uh, aktív, ktoré uh, si ktoré získali súčasní hm, niektorí súčasní predstaviteľi, ale na to potrebujeme multilaterálne nástroje, pretože ak by to robil iba nejaký individuálny štát, tak by sa to nepodarilo. A potom, po druhé, ešte väčšie prostriedky e, e, by sa mohli získať e, z, z, z zbrojných aktivít, pretože tie sú v hodnote naozaj miliard eur E, to sa teraz sústredí možno do troch, piaty, alebo piatich e, krajín, ale prečo nehovoríme o zredukovaní tohto zbrojného potenciálu a o ušetrení prostriedkov, ktoré by sa potom mohli využiť iným spôsobom? Ďakujem pani Šáke a potom pán Nibler. Ďakujem, pán predseda. E, pán, pán predseda, vítam pani vysokú predstaviteľku. E, ďakujeme vám za vašu e, snahu, e, za plnenie a snahu teda plniť želania ľudí a predovšetkým teda, že ste prijali rozhodnutia uvaliť sankcie na tých, ktorí porušujú ľudské práva. Chcem sa spýtať, kedy bude k dispozícii ten zoznam a ako hodnotíte úlohu Iránu, berúc do, úvahu, do úvahy všetky nepokoj pre všetkým v Bahrajne? Ďakujem kolega Nibler a potom kolega Šulc. Ďakujem, pani podpredsednička komisie. Sedím na tejto strane. Ďakujem Niektorí kolegovia už spomenuli Bahrajn a e, politiku na arabskom poloostrove a ja chcem ešte nadviazať. Pán Dörfler sa vás pýtal, aká je naša politika, aký cieľ, aká stratégia v Bahrajne, čo tam vlastne robíme. A vy ste odpovedali na to tak, že ste hovorili s kráľom a s dvomi ministrami, ale dovolte mi povedať, že toto asi nestačí ako odpoveď a ja vás prosím, tak ako aj iní kolegovia, aby ste formulovali e, európsku politiku, tak aby to bola stratégia vypracovaná spolu s nami, aby ste aj v tomto celom regióne mali nejaké ciele. E, nejde iba o Bahrajn, ale aj o Jemen. mne spôsobuje veľké obavy, keď e, vidím, že na prozbu bahranskej vlády prídu jednotky Saudskej Arábie. Ako to hodnotíte? Ja by som rada počula takú hlbšiu analýzu od vás. A, a chcem aj vedieť, aké je prepojenie na Irán. Mm, ne, nemôžete to len tak zmiesť zo stola s tým, že ste sa stretli s dvoma ministrami. No a druhá pripomienka, dovolte mi povedať, že v Líbii je vojna a to je náš susedský región. Od víkendu je tam vojna a my tu diskutujeme o humanitárnej pomoci. To je hrozné. Ja vás prosím, skromne, ale prosím vás, aby ste prevzali vedúcu úlohu. Nečakajte na to, čo vyjde z jednotlivých členských štátov, pretože máme 27 ministrov zahraničia, ktorí vždy budú mať odlišné pozície. Prosím, vy vytvorte nejakú európsku pozíciu a presvedčte ministrov zahraničia, že to, E, to musí byť implementované, čo e, navrhuje Európska únia. Ďakujem. Interviene il collega Schulz, il prossimo intervento la collega Lösing. Kolega Schulz, ďakujem. Taký krátky pohľad späť Mm, na kolegu Lambsdorfa. E, skutočne to e, bola ťažká cesta od e, pacifistickej pozície ultima ratio k terajšiemu zdržaniu sa nemeckých liberálov v tejto komplikovanej situácii. Pani Eštonová, skutočne vám nezávidím e, vašu pozíciu a očakávania na vás, ktoré sa kladú. A musím e, povedať, že naozaj sa veľmi angažujete a ste aktívna. Keď počujem z ľavice tu o imperialistickej intervencii, respektíve o kryžiackej vojne, na to, ako povedal na Mm, ako povedal Putin. Potom e, som nahnevaný, každopádne dá sa povedať všeličo o, rezolúcii e, ktorý ale nie je to bez mandátu UNO. Každopádne poznáme situácie, kedy bez mandátu UNO sa viedli vojny v Transnistrii, v Osecku a tak ďalej. Čiže e, z tohto pohľadu by skôr mali byť pokornejší. Um, Pán Lavrov napísal list ohľadne e, riešenia situácie v e, Zadnestersku a rád by som sa informoval, ako plánujete v tejto veci pokračovať. Ďakujem pekne, kolegyňa Lösing a kolega Muniz. Ďakujem pekne. Pani Ashton, pán kolega Schulza Brandner, podľa práv, ktoré sa k nám dostávajú, sa bombardujú aj nákladné auta, mm, aj mosty a možno aj medicínske zariadenia. Sú toto zariadenia, ktoré slúžia na presadenie e, bezletovej zóny? E, to sa vás pýtam. Ide tu o masívnu vojenskú podporu jednej strany vo vojne a sú tam otázky, čo sa týka e, e, medzinárodného práva. Tieto opatrenia e, sú pokryté článkom 4 rezolúcie 1973 Liga arabských štátov a libyská opozícia odmietali stále eh, eh, zriadenie takéto bezletovej eh, zóny v Počas našich zasadnutí v predchádzajúcich týždňoch e, sme sa vždy o tomto predsa rozprávali. A potom ešte otázka ohľadne stratégie. Hovorilo sa tu o oslobodení libyského ľudu. Existuje vôbec nejaká stratégia vzorov tejto stratégie? Aké sú to vzory? Je to e, vzora ala Irak? Ako môžeme posudzovať oslobodenie irackého ľudu? Alebo Afganistan? Ako môžeme možno posudzovať situáciu afgánskeho ľudu momentálne. Ja eh, by som skutočne rada dala eh, otázku sociálnym demokratom a zeleným. Nemáte eh, obavy, či ide o skutočne legitimné, legitimný zásah, pretože tu sa podporuje predsa jedna strana v občianskej vojne. Ďakujem a dávam slovo pani minister Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, pani Ešton. A blahoželám vám k tomu, ako e, ste na čele EÚ e v tejto situácii. Chcela by som vyjadriť e, spokojnosť, pretože španielský parlament podporil rozhodnutie španielskej vlády implementovať alebo teda zapojiť Španielsko do implementácie rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN Eh, proti boli iba traja, eh, zahlasovalo 336 poslancov. Momentálne eh, sme svedkami situácie, ktorá môže viesť k tranzícii, tak ako v Egypte, alebo k, k vojne, tak ako v Líbii. Došlo k tiež k opusteniu pozícií veľvyslancov Jemenu môže sa zopakovať situácia z roku 2002 a chcela by som sa spýtať, že či po skúsenostiach, ktoré máte s vývojom e, rôznych udalostí v susedských krajinách, že či teda vaše služby pracujú s rôznymi scenármi a či už hľadajú rezolúciu alebo sa snažia o rezolúciu v Bezpečnostnej rade, ktorá by pomohla tranzícii, ak to bude mierovým e, spôsobom robené. Či teda e, sa koná preventívna diplomácia, aby sa v Jemene nestalo to, k čomu došlo v iných krajinách. Ďakujem. Ďakujem. A teraz pán Kovel a potom pán Ovit. Ďakujem, pán predseda. A ja by som rád povedal niekoľko slov k politike e, susedstva s východom. Naši susedia, e, susedia Európskej únie veľmi pozorne sledujú e, našu politiku voči susedným krajinám a očakávajú od nás jasné gesta, očakávajú od nás aktívnejšiu politiku susedstva zameranú um, na občanov tých krajín. Chcel by som sa uh, sústrediť na situáciu v Ukrajine a v uh, Bielorusku. Uh, minister obrany Šikorský upozornil na to, že by mohla vzniknúť podobná situácia ako v Severnej Afrike. Ako by sme v takomto prípade reagovali? Nesmieme dlho vyčkávať, aby sme potom nestali pred faktami a potom už následne len oplakávali veci ako v Severnej Afrike. A teraz kolega Ovid a potom kolega Nevsky. Ďakujem veľmi pekne. Pani vysoká zastupkynia Glíby, chcem povedať, že tam nie je nič humanitárne. Ide len o to, aby e, sa zabezpečili zdroje vody pre ľudia. Ja e, dúfam, že to bude úspešné. Vy ste hovorili o e, sieti kontaktov v Líbii, ale chcem vedieť, či by ste mohli zhodnotiť, do akej miery je možné udržať medzinárodný konsenzus o tom, že potrebujeme humanitárnu, humanitárnu vojenskú akciu. Pokiaľ ide o e, Egypt, ja som bol e, jedným z poslancov, ktorí boli na referende a tí mladí ľudia, tí nám nepovedali, e, že chcú menej Európy, ale že chcú viac Európy, viac EÚ vo svojej krajine. Dnes ste hovorili o tom, že musíme rešpektovať egyptský ľud a výsledky referenta. Blížiace sa voľby možno znamenajú, že my v Európskej únii musíme zvýšiť naše úsilie, aby sme podporili ten rozvoj občianskej spoločnosti a politických strán. Súhlasíte s tým? Súhlasíte s tým, že musíme čo najrychlejšie prijať dohodu s Egyptskou vojenskou e, radou, aby sme mohli tam poslať pozorovateľskú misiu na júnové voľby? Ďakujem kolegovi za to, že dodržal čas. A teraz kolega, kolegyňa Nevsky. Pani vysoká predstaviteľka, rezolúcia 1973 je veľmi jasným posolstvom, že ľudské práva nie sú len domácou záležitosťou alebo záležitosťou jedného štátu. A koncenzus tejto otázke sa dá vidieť aj z toho, že Rusko, Čína alebo Nemecko eh, nevyužili právo VETA, nezastavili túto rezolúciu a to je pozitívne a mali by sme to privítať. Samozrejme, sú tu isté pozície alebo rôzne pozície, rôzne názory, ale ja to vnímam ako kvalitatívne nové, e, novú fázu v medzinárodných vzťahoch. Po druhé, Kadafiho podporujú krajiny ako napríklad Bielorusko alebo Srbsko. A to dokazuje, že toto nie je konflikt medzi islamom a kresťanstvom, ale konflikt medzi demokraciou a diktátorstvom alebo diktatúrou. A našou, naša stratégia by mala byť vybudovaná na týchto premisách. Predovšetkým sa týka stratégie e, pre Blízky východ. Po tretie, doteraz sme mali dosť e, taký zjednodušený prístup e, voči Blízkému východu, ak to tak môžem povedať. Myslím, že doteraz sme si mysleli, že buď je iba islamistický alebo diktátorský, ale myslím si, že je tam oveľa viac otienkov. A podpora Západu bola veľmi dôležitá pre revolúcie v regióne a to dokazuje, že je tam viac než len ropné záujmy. Pán Paleckis? Sorry, thank you. Uh, Mr. President, uh, uh, Ďakujem pekne, pán predseda. Ešte jedna otázka k Bielorusku. Pani vysoká predstaviteľka, Európsky parlament tento rok prijal dve uznesenia ohľadom Bieloruska, kde využíva európske inštitúcie k začatiu rokovaní o uľahčovaní vydávania víz. Väčšina poslancov je presvedčená, že znížením 60-eurového eh, poplatku eh, pretože to je veľmi veľký poplatok pre e, Bielorusov, tak by sme tak mohli podporovať demokraciu a mobilitu a to, takto prispieť e, zmenám v súčasnom režime. Kedy si myslíte, že by mohla, mohli začať rokovania o readmisnej dohode a o vydávaní víz. E, ako chcete reagovať na túto situáciu? Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz pani baronka ešte. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcela by som zodpovedať všetky otázky. Bolo ich veľmi veľa, ale budem sa snažiť teda pokryť čo najviac. Pán Rouček, eh, a stratégia pre Perský záliv. Myslím si, že je to veľmi zaujímavé a eh, teda zakrátko by sme mali mať stretnutie s touto radou pre spoluprácu pre Perský záliv a myslím si, že by bolo veľmi zaujímavé eh, preskúmať takúto možnú e, stratégiu. Určite oni by prví povedali, že si želajú e, nezávislé e, štáty so svojimi vlastnými charakteristikami, s e, diferencovaným prístupom a to by bolo naozaj veľmi dôležité. A súhlasím, že musíme spolupracovať v tomto aj s Tureckom, pretože Turecko je e, naozaj okrem teda USA jeden z najdôležitejších našich partnerov v tomto regióne. Takže ďakujem veľmi pekne za túto poznámku. Dobre, pani Lunáček, neviem, že či som predtým e, to zle zodpovedala, ale e, chcela by som zopakovať, že e, myslíme si, že by sme chceli teda takto pomôcť Príštine aj napríklad v obchodných otázkach. Je veľmi dôležité, aby Kosovo videlo, že tento dialog, tieto rokovania sú pre nich, že to pre ich budúcnosť. A naozaj chcem, aby toto pochyb, pochopili Spýtali ste sa, pán Kukan, tiež aj na účasť Ministerstva zahraničných vecí. E, zatiaľ to veľmi dobre funguje a teda mali by sa zúčastniť týchto rokovaní a e, môžem e, iba pochváliť ten pokrok, akým rokovania napredujú. Ďalšia otázka to zhábanie aktív, no už jedno, nie je to také jednoduché. My ich môžeme zmraziť, e, ale otázka je teda, komu vlastne patria. E, e, áno, mali by sme mať plán, ktorý bude ktorý bude stavaný na uznaní existencie tých aktív, a e, myslím, že veľmi dobre ste poukázali na túto otázku. E, ďalšia otázka a sankcie týkajúce sa porušovateľov ľudských práv. Otázka Iránu e, vrátim sa k tej otázke potom, keď to bude hotové, eh, keď bude ten text, eh, ten zoznam hotový, o ktorý ste žiadali. Tom otázka Bahrajnu, veľmi zaujímavá otázka, tu padla na jednej strane. Ja nechcem, aby toto sa vnímalo ako dôvod pre eh, to, že bahrajnská vláda, teda, že sa jej nepodarilo dostať alebo začať rozhovory s demonstrantami, ale myslím si, že by sme sa mali snažiť o rovnováhu. Je veľmi dôležité začať tento dialog a k tomu sa ešte vrátim. Pani Nibler, ja som sa nesnažila to, e, to akože nechať na nejakej vedľajšej kolaji túto otázku nesnažila som sa teda vyhnúť odpovedi. My máme eh, isté podmienky na začatia týchto rokovaní, ktoré by postupne potom viedli k určitým formám, napríklad eh, možno ústavnej konštitučnej monarchie alebo niečo také ešte to nie je presne definované, ale dôležité je zapojiť všetkých aktérov, pretože ak máte nejaké predbežné podmienky, tak potom uh, je tam riziko, že do procesu nie sú zapojení všetci. Ale veľmi dôležité je to urobiť čo najskôr a preto teda my sme sa rozprávali s vyslancom kráľa a eh, predložili sme naše stanovisko E, tá úroveň násilia, ktorá sa tam odohráva, je veľmi vysoká, to je znepokojúce. A keď som sa rozprávala s ministrom zahraničných vecí, tak som navrhla, e, že by sme teda mali hovoriť o týchto udalostiach aj prostredníctvom napríklad veľvyslancov, e, ktorých máme tam v teráne. No a v nadväznosti na to teda prebiehajú diskusie o tom, čo urobíme našim. Zdá sa mi, že teda opozícia chce byť zapojená do dialogu aj koalícia, ale otázka je, ako ich teda e, zapojiť oboch. A myslím si, že e, teda takto by sme to mohli nejako dosiahnuť a, na, a naozaj, ako som povedala na začiatku, nechcela som sa vyhnúť odpovedi musíme mať diferencovaný prístup k rôznym krajinám, pretože ich potreby sú veľmi rozličné a to, čo robíme v jednej krajine, nemusí platiť pre druhú, okrojň, e, pre druhú krajinu. My sa snažíme zapojiť a všetkých aktérov do hry, ale nie nanútiť naše pravidlá hry. Potom 27 členských krajín, e, ich pozícia versus európska pozícia, čo môžeme urobiť, okrem tej úlohy, čo už robíme, alebo krem tej mojej úlohy a prostriedkov, ktoré mám, no už existuje tu 27 členských štátov a to je e, naozaj veľmi veľká výzva, ako zlúčiť 27 rôznych názorov, blízkovýchodný proces. Ja e, teraz môžem zohrať oveľa lepšiu, dôležitejšiu úlohu, pretože hovorím za 27 členských štátov, ale tie štáty musia aj cítiť, že ich zvrchovanosť, ich suverenosť je, suverenita je zachovaná my sme dosiahli isté závery, každý podporil tieto závery a neprekvapuje, že teda sú rôzne názory, ale ja som vlastne tá osoba, ktorá potom tie závery presadzuje, ktorá žiada o im, ich implementáciu. A e, samozrejme, ja vlastne začínam, iniciujem veľa vecí a procesov, ale samozrejme, ak sa využívajú peniaze e, tých štátov, tak tie štáty sa na to musia dohodnúť. Pán Šulc a za Stiersko, e, keď som sa rozprávala e, s e, moldavským ministrom aj o otázke Ruska, veľmi jasne bolo povedané, že by za Stiersko chcelo chcelo mať e, svoju vlastnú budúcnosť, aj čo sa týka otázky Moldavska, ale dohodli, v podstate súhlasíme s tým, aký je cieľ, len ako sa k nemu prepracovať, to je tá otázka. Ako začať rokovania, rozhovory, to je uh, Eh, si myslím, riešiteľný problém podľa môjho názoru, pretože naozaj my vieme, čo chceme dosiahnuť, len sa musíme dohodnúť na tom, ako to dosiahnuť. Eh, dôležité je nezabudnúť, že ešte máme veľmi veľa ďalších vecí, nad ktorými musíme rozmýšľať, nielen tých našich južných susedov, a chcela by som sa tiež na to sústrediť potom ďalšia otázka. Bezletová zóna, pani Muniz, Arabská liga a tak ďalej. Áno, Arabská liga je veľmi dôležitá, to je tiež veľmi komplikovaná otázka. Čo sa my snažíme u našich susedov? Nož Tie naše aktivity sú zložité, pretože každá krajina má svoje vlastné pravidla, ktoré musíme rešpektovať. Nie je to len otázka toho, čo môžeme urobiť napríklad v Egypte, Tunisku, Bahrajne alebo a tak ďalej, ale musíme tiež uznať vlastne, čo môžeme urobiť, čo by sme mali urobiť ako čo najefektívnejšie podporiť ľudí v rôznych krajinách. Ja za to sa neospravedlňujem ale naozaj nikto to nemohol predpovedať, keď sme e, prišli po Vianociach, e, čo sa teda e, môže stať. Absolútne sme nemali žiadnu predstavu, že k tomuto dôjde. Ja som sa znepokovala predovšetkým nad Sudánom minulý rok, pobrežím Slonoviny. Ešte stále sa nad tým znepokojujem, ale vôbec sme nevedeli, že tu budeme a že budeme riešiť tieto problémy, ako máme podporiť ľudí v týchto krajinách, ako čo najefektívnejšie pracovať eh, s partnermi. A preto je dôležitá Arabská líga, preto neustále vedieme s nimi dialog, preto s pánom eh, Mousom som neustále v kontakte, aj minulý víkend, aj, aj teraz nebudem v kontakte. Takže naďalej s nimi budem spolupracovať. Myslím si, že o, eh, oni rovnako nás vnímajú ako dôležitého partnera. Eh, teraz otázka Jemenu. Ako to vidíme eh, teraz? Eh, bohužiaľ sa plnia naše najhoršie obavy. Stretli sme sa s prezidentom Jemena, Jemenu aj s ministrom zahraničných vecí. Snažili sme sa ich presvedčiť, aby sa zapojili do rokovania, do dialógu s opozičnými stranami a ja si myslím, že toto naozaj opozícia chce. Ale Otázka je, ako môžeme zabezpečiť, aby sme naďalej ich presvedčovali, aby sme ich voči tomu tlačili aj teraz v týchto menej priaznivých podmienkach, e, pretože vidím, že ten návrh prezidenta bol odmietnutý opozíciou. My sa naďalej musíme snažiť o rozhovory. E, situácia sa jednoducho veľmi rýsko, rýchlo vyvíja a bohužiaľ momentálne je veľmi znepokojujúca. Eh, bohužiaľ teda naplňajú sa tie moje eh, obavy spred niekoľkých mesiacov. Potom otázka susedskej politiky, že by mala byť viac lepšie zacielená. Áno, mali by sme lepšie eh, reagovať alebo byť viac schopní reagovať, e, byť flexibilní, lepšie vedieť, identifikovať, aké sú potreby tej ktorej krajiny a e, rozmiestniť prostriedky v teréne. Musíme byť inteligentnejší, rýchlejší, flexibilnejší a to je aj cieľom našej, nášho e, prehodnotenia. Bielorusko. Včera sme sa rozprávali o Bielorusku a o tom, e, že chceme e, sa na to tiež e, zamerať. Stretli sme sa aj s predstaviteľmi opozície, e, respektíve s, e, s rodinnými príslušníkmi tých, ktorí boli predtým vo väzení. Napríklad pán Martin, my, ja som jasne mu dala najavo, že aký je náš cieľ a že teda sa nehýbeme tým správnym smerom. Uh, Takže chceli by sme reštriktívne opatrenie, ale aj naďalej e, sa zasadzovať za dialog. Pán Hawit a medzinárodný koncenzus, áno, to je veľmi dôležité. E, dochádza k veľmi úzkej e, spolupráci. Mladí ľudia chcú viac Európy. Áno, súhlasím s týmto. Oni to hovoria. Pomôžte nám, chceme vašu podporu. Len samozrejme treba e, tiež, e, teda mladí ľudia sú znepokojení, že či bude dostatok času, či dostatočne rýchlo na to zareagujeme. A ja súhlasím, že teda musíme toto riešiť. Pani Nevský, taký zjednodušujúci alebo zjednodušený prístup Myslím si, že ja ne, my nevnímame veci tak, ako ste ich popísali. Myslím si, že e, to nevnímam ako nejakú paródiu tých rôznych alebo konflikt rôznych tradícií. Myslím si, že ich hodnoty sú také ako naše. To nie sú len európske hodnoty, to sú všeobecné hodnoty a mali by sme sa snažiť o ich e, presadenie. Bielorusko a pán Pelesky? My sme vytvorili e, rokovací mandát, čo sa týka e, zjednodušenia udeľovania víz 28 februáre a ja neviem, že kedy sa začnú tie rokovania, ale dáme vám vedieť. Nuž a nakoniec už by som chcela len po- sa poďakovať pánovi predsedovi za môj rečnícky čas. Niektorí sa ma pýtajú, že prečo nerobím menej, ale uh, pozrite sa len na všetky tie otázky, ktoré tu padli, takže by som ma naozaj zaujímalo, čo by ste si mysleli, keby som robila menej. Chcem sa vám teda poďakovať za vašu podporu, za podporu Európskej vonkajšej službe. Je to ako keby ste lieteli lietadlom a ešte stále budujeme krídla, alebo niekto sa snaží teraz e, namontovať okienko a tak ďalej. Takže naozaj ešte zatiaľ improvizujeme. Ale je to pre mňa naozaj veľmi veľká česť, že vás môžem reprezentovať, že môžem reprezentovať európske inštitúcie a snažiť sa o pokrok. Ďakujem. Ringraziamo ancora l'alto rappresentante, speriamo di rivedere. Ďakujeme ešte raz pani vysokej predstaviteľke. Dúfame, že medzi nás opäť čo skoro zavítate a že tie problémy, ktoré budeme riešiť, budú menšie. Kolegi, vi prego di non allontanarvi perché... Milí kolegovia, neopúšťajte prosím sálu, budeme hlasovať. Nasleduje totiž elektronické hlasovanie. Pán kolega Tanok Vráťte sa, prosím. colleghi. Vážení kolegovia, budeme pokračovať. Čaká nás elektronické hlasovanie o návrhu uznesenia o správe o pokroku Islandu za rok 2010. Spravodajcom je pán Kristian Dan Preda di inserire la tessera per la votazione elettronica. Poprosím vás, aby ste vložili svoje kartičky do hlasovacieho zariadenia. Allora, se siete d'accordo, procediamo. Pokiaľ ste teda pripravení, môžeme hlasovať. Pozmeňovací návrh 1. Hlasovanie po častiach. Hlasujeme za prvú časť. Kto je za? Proti zdržal sa dohodnuté. Druhá časť je stiahnutá. Pozmeňovací návrh 2. Kto je za? Proti? Zdržal sa zamietnuté. Ústny pozmeňovací návrh k desiatke. Kto je za? Proti? zdržal sa, prijatý. Štvorka, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. Peťka, kto je za, proti, prijatý. Šestka, kto je za, proti, prijatý. Osmička, kto je za, proti, prijatý. Ústny pozmeňovací návrh 2. Kto je za? Proti? Prijatý. Desiatka. Kto je za? Proti? Zamietnutý. Jedenástka. Kto je za? Proti? Prijatý. Ústny pozmeňovací návrh 3. Kto je za? Proti? Ešte raz prosím, kto je za? Proti? Prijatý. Dvanáctka, kto je za? Proti? Prijatý. Trináctka, prvá časť, kto je za? Proti? Prijatá. Druhá časť je stiahnutá. 14. Kto je za? Proti? Prijatá. 15. Kto je za? Proti? Prijaté. Ústny pozmaňovací návrh 4. Kto je za? Proti? Prijatý. 17. Kto je za? Proti? zamietnutý. Osemnáctka, Kto je za? Proti? Zamietnutý. Devetnáctka, Kto je za? Proti? Zamietnutý. Dvaciatka, Kto je za? Proti? Zamietnutý. Nasleduje záverečné elektronické hlasovanie. Prosím, hlasujte. Končím hlasovanie. Ešte nám ale chýba jeden hlas kolegu, ktorý sa rozhodol nehlasovať. Väčšina hlasov je za, takže vám ďakujem. Adesso lascia la parola. Sì, adesso lascia la Presidente. Non avevo potuto. Bene. Se puoi annunciare. Mi succede il collega Vodi. Kolega Body ma teraz nahradí za predsedníckým stolom. Milé kolegyne, milí kolegovia, budeme pokračovať. Budeme e, skúmať situáciu Bahrajnského kráľovstva. Privítame medzi sebou pána Mingarelia a pána Coopera, ktorý bol v Bahrajne ako osobitný veľvyslanec vysokej zástupkyne. No a potom je tu samozrejme pani Angelika Niebler, ktorá predseda delegácii pre e, Perský záliv. Pán Mingarelli. Ja, merci, Ďakujem, pán predseda. Som veľmi rád, že som bol pozvaný sem, aby som mohol e, predstaviť analýzu a naše stanovisko. Pokiaľ ide o Bahrajn, nemáme na mieste delegáciu, ako viete aj vy, takže Náš ambasádor je v Riade v Saudskej Arábii a je, takisto je akreditovaný v ostatných štátoch Perského zálivu, čiže od neho máme e, informácie. Už niekoľko týždňov sa rozvíja konflikt medzi väčšinou obyvateľstva, ktorá je frustrovaná politikou aj sociálnym a ekonomickým stavom a e, vedúcimi silami v tejto krajine. Zdá sa, opakujem, že zdá sa, že pôvodom tejto e, frustrácie a nespokojnosti e, je ekonomika, sociálne veci a politika. To znamená, že väčšina obyvateľstva sa domnieva, že režim nepodporuje väčšinu obyvateľstva, táto väčšina nezdiela, sa nepodiela na bohatstve krajiny, že rozhodnutia prijíma menšina a z toho vyplýva, že väčšina mm, obyvateľstva nemá, e, nerešpektujú sa jej ľudské práva a dôstojnosť. Ale potom je tu ešte aj e, otázka vyznania. 70 e, ľudí v tejto krajine sú šíti a cirka 30 sú suniti a týmto sa celá situácia ešte komplikuje. Okamžite sme orgánom odporúčali, aby e, sa pokúsili o skutočný úprimný dialog s protestujúcimi, aby sa pokúsili e, zohľadniť e, ich nespokojnosť s ekonomickými a sociálnymi vecami a aby sa snažili o politické reformy aby väčšia časť obyvateľstva bola e, zapojená do politického života kráľovstva, ale takýto dialog nikdy nebol spustený a zdá sa, že tento konflikt, ktorý podľa mňa má korene hlavne v sociálnej oblasti, e, sa začína vyvíjať do náboženského konfliktu. No a potom sa veci komplikujú a je to o to citlivejšie, pretože potom sú tu ešte dôležité aj tie regionálne dimenzie. Šítska e, väčšina E, ktorá e, má pocit, že je zanedbávaná v Bahrajne, má však vplyv e, v Iraku, pretože, ako viete, šítska väčšina sa dnes snaží nájsť rovnováhu moci voči sunitom, ale to nie je jednoduché a to má, môže mať dôsledky aj v Libanone, kde Hizbalách manifestoval svoje e, sympatie so šítskou väčšinou v Bahrajne. No a potom e, šítska e, minorita žije aj na východe Saudskej Arábie a tam sa e, nachádzajú zdroje uhľovodíkov. To znamená, že je tu domáca kríza, ktorá sa zhoršuje kvôli tomu, že štátne orgány nechcú E, zahájiť skutočný na celonárodný dialog, ale potom je tu ešte aj ten regionálny e, rozmer, pretože sa to začína premieňať na náboženský konflikt a potom sú tu ďalšie krajiny Stredného e, východu, na, ktoré sa to môže, na ktorých sa to môže odraziť. Vysoká zástupkyňa telefonovala s ministrom zahraničných vecí, aby o, od, ho požiadala, aby štát nepoužíval silu a aby zahájil celonárodný dialog. A takisto povedala, že EÚ môže zohrávať úlohu mediátora a že je ochotná a takisto e, Roberta Coopera vyslala pred niekoľkými dňami do krajiny. No a potom takisto včera Rada ministrov zahraničia e, prijala vyhlásenie, ktoré odsudzuje násilie spred niekoľkých dní a Takisto e, sa tu vyzývajú štátne orgány aj strany, aby sa začal celonárodný dialog a takisto Európska únia ponúka svoje služby. Toto je e, všetko, čo môžeme povedať k aktuálnej situácii v e, krajine zástupcu e, Bahrajnského kráľovstva máme už niekoľko týždňov v Bruseli a konzultujeme s ním všetky tieto veci, aby sme lepšie chápali, čo sa deje v tejto krajine. Takže toľko k tomu môžem povedať. 20. apríla sa e, zídu ministri Európskej únie a E, zástupcovia štátu, spolupráce, štátov Perského zálivu, Rady spolupráce v Perskom e, zálive. Toto stretnutie sa koná každý rok. Keď chceme byť realisti, musíme si uvedomiť, že páka, ktorou disponujeme, je dosť malá. A ešte okrem toho sú tu ďalšie ťažkosti. Ako viete, e, saudské jednotky boli nasadené v Bahrajne a vlastne o to je tá situácia citlivejšia. Čiže takto by sme mohli zhrnúť súčasnú situáciu. Ďakujem. Ďakujem, pán Cooper. Chcete ešte niečo dodať? Alebo počkate, pani Nibler? Ja, vielen, vielen Dank, Herr Ďakujem, pán predseda. Ja len tri pripomienky, možno až otázky eh, vopred. Eh, rada by som sa poďakovala výboru, že e, takto tematizujeme Bahrajn. Ďakujem pánovi Koperovi, že medzi nás prišiel a že od odborníkov máme informácie z prvej ruky. To vítame. E, dve otázky, ktoré ukazujú, že vláda sa snažila viesť dialog. Tento dialog e, však sa nekonal, ako sme sa dozvedeli. Možno by ste nám mohli povedať, prečo, čo boli toho príčiny a možno e, váš osobný odhad, či sú nejaké šance e, na opätovnú reaktiváciu tohto dialógu. Myslím si, že to je jediná možnosť, e, ktorá je tu, aby sme vniesli trochu pohyb do podporu podpory demokracie. Druhá otázka je následovná. Bahrajnská vláda požiadala Saudskú Arábiu o, o pomoc. Boli vyslané policajné jednotky. Nie je to obvyklé, že si vyžiada istá krajina a vojenské zložky susednej krajiny. Ako mnohí kolegovia, tu aj ja som videla veľa hlásení v internete od organizácií bojúcich za ľudské práva, ktoré hovoria o tom, že tam dochádza k násiliu. Dostala som aj veľa mailov, ktoré e, spomínajú, že pán e, Nabel Rajab, e, podpredseda Medzinárodnej federácie pre ľudské práva, bol údajne zatknutý, takže um, neviem, či by ste nám k tomuto mohli niečo E, povedať a určite to nie je ojedinelý prípad. Aj demonstranti, ktorí mierovo demonstrovali, boli zatknutí, takže toto by som sa ešte rada od vás dozvedela z prvej ruky. A, e, potom, ako odhadujete situáciu, čo môžeme robiť my, Európania. A posledná otázka, e, keby sme mohli ísť trochu do hĺbky, aké dopady má situácia v Bahrajne na štáty v okolí, vôbec na Stredný východ. Už sme dnes eh, s eh, pani Eštonovou o tom hovorili, ale keďže vy ste z regiónu, tak by som rada si vypočula aj váš odhad. Merci, madame Nibler. Euh, je voudrais vous... Ďakujem. Chcem vám položiť otázku, ak dovolíte. Prepačte, pán Itala. Ďakujem pekne. Ja som predtým vyzval eh, vysokú predstaviteľku, aby eh, nemerala veci dvojakým metrom, aby odsúdila násilie voči eh, náboženskej menšine. Myslím si, že tam bola nerovnováha medzi použitím sily na strane demonstrantov a na strane vlády. A ale som dojatý e, snahou korunného princa o dialog s opozíciou. Dá sa, že teda jeho názor prevládol a myslím si, že e, historicky bolo len veľmi málo urobené zo strany sunitov, aby došlo k zmiereniu so šítmi a myslím si, že teda uh, viem o prípadoch, keď napríklad britskí obyvateľia, ktorí boli sunnického uh, význania, tak uh, mali to oveľa ťažšie než šíti, napríklad pri hľadaní zamestnania. A potom tiež viem, a respektíve chcem sa uh, pýtať na jednu vec, ktorú by mohol zodpovedať možno len Robert Cooper. Uh, myslím, že tam bola dohoda pri dekolonizácii, že pokiaľ teda nebude akceptovaná vzdialenosť dve, námorná vzdialenosť dve míle, tak e, teda by som chcel vedieť, e, aký je váš názor na túto otázku. Monsieur Meyer. Muchas gracias, presidente. Ďakujem pekne, pán predseda. Dozvedeli sme sa, že vysoký výslanec e, OSN v Ženeve, e, že teda 50 a 60 ľudí zmizlo v Bahrajne. To, bolo, to bol dôsledok demonstrácie. Mm, e, boli zatknutí mnohí doktori, došlo teda k zatknutiu doktorov v nemocnici v Manama a teda e, je to veľmi zložitá situácia, čo sa týka dodržiavania ľudských práv a to je ešte e, e, z, to je ešte teda stiažené intervenciou zo strany Saudskej Arábie. Myslím si, respektíve teda ja si nežiadam žiaden, žiadnu intervenciu zo strany západu ani v Sávskej Arábii, ani v Bahrajne. A preto som povedala aj pani Ashton, že e, sa správame hyp- e, pokrytecky a e, máme dvojaký meter napríklad Saudská Arábia, tam nie sú strany, nie sú voľby, sú tam e, telesné tresty, amputácie končatín v súlade s islamským právom. V roku 2002 to bolo odsudené medzinárodným spoločenstvom a Saudská Arábia, respektíve teda vojaci Saudskej Arábie, teda aká bola reakcia vlády, no že to je súčasť uh, viac než 1400 ročnej histórie a uh, už ani nehovorím o tom, že teda napríklad saudsko-arabská žena musí chodiť dobre oblečená, tá v úvodzovkách dobre oblečená, že nesmie sama cestovať dopravným prostriedkom, vždy ju musí nejaký mužský uh, rodinný príslušník sprevádzať. No už a že teda musí e, prísne plniť islamské e, zákony. Mne sa zdá, že Európska únia by mala okamžite zasiahnuť. Ja už som to povedal aj pred e, líbyskou krízou, pred teda represiami. Uh, nuž, ale aký je problém? Problém je ropa. Chýba nám ropa kvôli líbyskej kríze, no a samozrejme nemôžeme si znepriateliť túto zónu, ale ja nerobím rozdiely, alebo moja politická skupina nerobí pol, e, takéto rozdiely pri dodržiavaní, respektíve nedodržiavaní ľudských práv. To sme nerobili ani pri Líbii, ale samozrejme nebudeme žiadať ani vojenský zásah, pretože musíme to riešiť diplomaticky a tak, že budeme vyžadovať, veľmi silno vyžadovať plnenie ľudské práva, eh, ľudských práv v, v, v tomto v Sávskej Arábii. Ja viem, že to je ako eh, to je veľmi ťažká úloha, eh, pretože vieme, že to sa nepodarilo E, teda Európska únia nekonala ani pri Mubarakovi, ani pri ostatných lídroch a pre, preferujeme takýto feudálny systém, telesné tresty a tak ďalej, aby sme si ich náhodou neznepriatelili, aby náhodou nám nezastavili kohutík s ropou a potom by nám e, tá ropa chýbala v priemysle. Ja si úprimne dámy a páni, myslím, že by sme mali mať naozaj radikálny postoj a veľmi jasné posolstvo vyslať eh, v, súvlade, v súvislosti s tým, čo sa deje v Saudskej Arábii a v Bahrajne. Myslím si, že je teraz na to čas a vzhľadom na tie správy, ktoré k nám prichádzajú, ktoré prišli dnes eh, z vysokého eh, od vysokého spolnomocnenca OSN v Ženeve, že by sme teda mali mať delegáciu čo najvyššej úrovne, ktorú by sme vyslali čo najskôr do zóny ako pozorovateľskú misiu, aby sme mali e, overiteľné e, informácie z oboch strán a aby sme mohli diplomaticky začať konať a vyhnúť sa špirále represí, ktorá by nás potom viedla k veľmi ťažkej situácii. Ďakujem. Madame Bratner. Oui, merci. Pani Bantner, ďakujem. Veľmi stručne sa chcem vyjadriť k Bahrajnu. Pán Lambsdorff spomínal už kritiku, ktorú ja plne zdieľam. Hovoril o tom, že komunike, ktorá pani Aštonová poslala, hovorilo o násilí a na druhej strane o CCV, čiže na jednej strane máme štátne sily, ktoré majú zbranie a mm, potom je tu takisto aj armáda Saudskej Arábie a na druhej strane sú o, protestujúci a bola tam v tom komunike taká rovnováha medzi jednými aj druhými a to naozaj nie je primerané. Ja by som chcela, aby ste nám vysvetlili, ako môžeme posudzovať takúto situáciu? A druhá otázka sa týka Saudskej Arábie. Čo urobíte s intervenciou Saudskej Arábie? Ako zareaguje Rada pre spoluprácu v Perskom zálive? A aké dopady to bude mať na Európsku úniu? Ďakujem. Merci, monsieur Kreisler. Ďakujem, pán Chrysler Dörfler. Ďakujem pekne. Pán Mingarelli, ďakujem za E, vaše slova. Mali sme pred chvíľou možnosť e, s pani e, Eštonovou tiež hovoriť o Bahrajne. Vy prichádzate práve odtiaľ. Rád by som sa vás opýtal, či si myslíte, že tam dôjde naozaj k zásadným reformám, alebo či si viete predstaviť, že sa najprv počká, čo sa udeje v Líbii, či Kadáfi padne tá väčšina v Bahrajne určite nebude môcť byť uspokojená len malými ústupkami. Požaduje sa tam účasť na riadení krajiny. Takže ako to odhadujete? Mm, skutočne treba ale si uvedomiť, či nemeriame tu dvojitým eh, metrom eh, tieto vojska Sádskej Arábie, že tam eh, boli pozvané aj USA. Už tam vyslali eh, svoje námorné eh, lode. Eh, Libia je dosť izolovaná v rámci arabského svetu, ale musíme dať pozor na to, aby sa potom nezačalo hovoriť o tom, že Európska únia meria dvojakým metrom a inak postupuje pri jednej krajine a inak pri druhej. Ďakujem. Madame Gomez. Pani Gomez. When we came out of keď sme skončili stretnutie s, s predstaviteľmi e, Arabskej lígy, naša delegácia vedená predsedom Buzekom, tak sme nemohli výjsť hlavnými e, dverami, museli sme ísť bočným východom, pretože tam bola demonstrácia mladých ľudí pred sídlom Arabskej lígy, ktorí vyzývali k akcii v Jemene. Takže čokoľvek, čo urobíme, medzinárodné spoločenstvo a predovšetkým teda Európska únia, respektíve to, čo neurobíme, tak to je vnímané, to je pozorované ľuďmi, ktorých e, my by sme mali podporiť. Ľudia, ktorí chcú e, ľudské práva a slobodu na Blízkom východe aj v Afrike. Takže chcem sa spýtať pána Kúpra e, aj ostatných predstaviteľov, že či boli spokojní s tým vyhlásením o Bahrajne, či to naozaj odráža nejaký konzistentný postoj EÚ, alebo či je to len taký nejaký vedľajší produkt toho, čo sa deje v členských štátoch. Ešte pán Fox, jedna otázka a potom dostane slovo pán Mingarelli, aby zareagoval na prvý set otázok. Ďakujem, pán predseda. Len by som sa chcel spýtať pánov na ich názor. E, to kolega hovoril o tom, čo opisuje ako inváziu e, z Sávskej Arábie. Ja si myslím, že tam bolo isté neformálne poz že tam bolo formálne pozvanie zo strany, e, alebo zo strany Bahrajnu. A ja teda akceptujem, že určite sú tu obavy a teda legitímne dôvody na protesty, ale chcel by som teda vedieť, ako to vnímate. Ako vnímate nejaký možný zásah? E, ďakujem, takže môžete e, zareagovať. Ja mám ešte jednu otázku. Videli sme e, v Tunisku, v Egypte aj v Líbii e, televízia Al Jazeera podporovala revolúcie, argumentovala e, za revolúcie a spochybňovala súčasné vlády. Ja by som chcela e, vedieť, ako si ako prezentovala Al Jazeera udalosti v Bahrajne, pretože Al Jazeera má sídlo e, v Katare. Chcel by som vedieť, či Al Jazeera podporovala e, protestujúcich, alebo či e, bolo spravodajstvo vyváženejšie. A potom chcem vedieť, ako si máme vykladať fakt, že v tých silách, ktoré vstúpili do Bahrajnu, boli Saudská Arábia, Emiráty, ale nie Katar, ktorý sa zas angažoval v koalícii, ktorá zasahuje v Líbii. možno len veľmi stručne na úvod. Myslím si, že je správne, že Európsky parlament sa venuje tejto téme a že berie ju veľmi vážne, pretože všetci by sme ju mali brať veľmi vážne. za to relatívne krátke obdobie, keď som bol eh, v role eh, vysokého predstaviteľa v Bahrejne, tak som videl veľmi veľkú polarizáciu spoločnosti a nedostatok dialogu. A keď som e, tam bol, e, bol som tam predovšetkým na to, aby som počúval ľudí a nie im kázal, tak som si mohol vypočuť veľmi rôzne e, vlastne verzie. Ja som cítil veľmi veľké želanie tých ľudí navrátiť Bahrajn do toho stavu, eh, keď to bolo príjemné, pokojné miesto, ale bohužiaľ teda v tých posledných rokoch došlo k rastúcemu k, alebo k nárastu eh, nepokojov a napätia. To, čo sa udialo za tie posledné, eh, za to posledné obdobie, tak nie je teda veľmi ľahké riešiť e, alebo mať pod kontrolou veľké demonstrácie pre, e, teda nie je to ľahká úloha pre, pre políciu, e, nie vždy je to veľmi ľahké aj napríklad v západných krajinách a samozrejme dochádza občas k nejakým uh, nehodám, respektíve nepríjemným udalostiam a úrady sa aj v jednom momente ospravedlnili za to, ako polícia riešila jeden, jednu takúto demonstráciu, takže Samozrejme, vždy je tu rizika, že je tu riziko takýchto nepríjemných eh, udalostí a následkov. Teda určite e, tam nebolo násilie len zo strany policajtov, respektíve tých, e, tej úradnej moci, ale aj zo strany demonstrantov a došlo e, k úmrtiu minimálne dvoch policajtov, ktorí zomreli veľmi teda nepríjemným spôsobom a tiež došlo k násiliu medzi mnohými ozbrojenými gangami, e, ktoré sú mimo akejkoľvek kontroly na oboch stranách. Takže v takomto duchu e, sa to vlastne nejako e, odohralo. Ja nechcem to nejako teraz hodnotiť, len teda vám priblížiť, že v akom duchu došlo k tej výzve zo včera k zastaveniu násilia aby ste teda vedeli, aká je situácia. Je tam aj veľa eh, aktivít súkromných eh, podnikov. A ja, ja som vlastne odišiel do Bahrajnu priamo z Balkánu a bohužiaľ mi to nepriemne pripomenulo to, čo sa kedy si odohralo aj na Balkáne. Druhá vec, ktorá si myslím, v ktorej by sme mali mať jasno, posledný rečník, pán Fox, správne, teda myslím, že to bol on, správne poznamenal, že saudsko-arabské ako aj eh, eh, saudsko-arabská armáda, ako aj eh, armáda Spojených arabských emirátov tam bola a myslím, že tam bol zastúpený aj Kuwait neboli viditeľní, neú, ne, zúčastnili sa napríklad e, e, kontrol e, rôznych vzbúr, respektíve kontrol poriadku v, v uliciach, ale dosť takým tým obmedzeným spôsobom. Ale boli tam, boli pre všetkým v kasaniach, čiže neboli teda tak viditeľní, takže by nebolo dobre pripísať im väčšiu úlohu, než v skutočnosti mali. Potom otázka Iránu. Ako zvyčajne pri takýchto otázkach je veľmi dôle- je ťažké vedieť, aká je presne pozícia alebo aká je situácia, bolo by pre mňa prekvapujúce, ak by Iráni, teda, e, Iránci nezbadali, aká je situácia, ak by sa ju nesnažili možno nejako využiť pre seba. A tiež by ma prekvapilo, keby Iránci e, zistili, že e, by keby teda e, zistili, že tam majú nejakú veľkú podporu alebo že tam je veľa ľudí, ktorí chcú takýto štýl, iránsky štýl vládnutia. Taká moja asi najväčšia obava sa týka toho, že medzi ľuďmi, s ktorými som sa rozprával, aj provládnymi, aj protivládnymi, že tam bolo jasné želanie e, želanie e, nasledovať e, to, to rozhodnutie, respektíve ten návrh korunného princa tom čase, keď e, sa veľmi vyhrotil konflikt v uliciach, tak sa tomu nevonávala až taká veľká pozornosť, ale teraz je tam teda také isté viac menej prímerie, respektíve trošku nastal taký pokoj a myslím si, že teraz je dobrá situácia pre dialog. E, e, Bahrajn je malý, ostrovný štát, a tá situácia naozaj e, bola až neakceptovateľná, ak viete, e, poznáte Bahrajn, tak viete, že ak nám dostať sa, e, ak vám teda cesta z letiska do hlavného mesta trvá nejaké 3 hodiny, tak to je neakceptovateľné kvôli tým cestným zátarasám. Nuž, a teda myslím si, že treba pochopiť, že úrady konali správne, ak sa snažili o prinavrátenie poriadku a pokoja, ale iba teda ak kto, ak potom bude nás nasledovať aj dialog a myslím si, že v tomto smere návrhy korunného princa sú vynikajúce a predstavujú istý základ pre tie rokovanie medzi obidvoma stranami. Zatiaľ k tomu ešte nedošlo a to nás nepokojuje. Ja ešte doplním niekoľko um, slov k úlohe uh, Iránu. Je možné, že Irán z toho bude chcieť mať nejaký profit z toho, uh, čo sa teraz deje, ale bolo by veľkou chybou myslieť si, že pôvod alebo dôvod nepokojov v tejto krajine je externý. Je to domáci dôvod. Samozrejme, že niekto sa môže pokúsiť to potom využiť. Pokiaľ ide o tie dopady na politické scény iných štátov v regióne, či to pomôže urýchliť reformy. Áno, určite. Každá arabská krajina v tomto regióne eh, je ovplyvnená tým, čo sa stalo v Tunisku, v Egypte a v Líbii. Ja nepochybujem o tom, že eh, každý tento štát eh, v regióne jeho štátne orgánmi, orgány, i keď nemajú veľké demokratické ašpirácie, budú musieť začať e, reformy, e, modernizáciu spoločnosti nejakým vlastným spôsobom. Je to e, vietor, ktorý teraz jednoducho zmieta celým svetom. Áno, je tu riziko dvojitých štandardov alebo dvojitého metra. To sa deje často ľahšie sa obhajujú naše hodnoty pred ľuďmi, ktorí sú slabí a ktorí nemajú zdroje, ako v regióne, kde ľudia majú zdroje. Pani Brantner, či by sme mali dať na jednu úroveň manifestujúcich a e, poriadkové síly? Myslím si, že nie. V tom komunike musíme žiadať protestujúcich, aby sa vyhli e, násiliu, ale samozrejme, keď došlo k desiatkám mŕtvych, tak nemôžeme protestujúcich dávať na rovnakú úroveň ako, e, si, ako poriadkové sily. Potom tá otázka pána Foxa, či to bolo pozvanie alebo invázia. K pozvaniu došlo v rámci dohody o, Rady štátov Perského zálivu a tam je článok, ktorý hovorí o solidarite týchto štátov. Ak je jeden štát ohrozený, sú všetky štáty ohrozené. To je niečo podobné ako v článku 5 zmluvy o NATO, aby sme to vyjadrili stručne. V tomto konkrétnom o, prípade môžu bahrajnské orgány, ja ich neobhajujem, len hovorím, z môjho pohľadu to samozrejme neobhajuje ten fakt, že sú tam e, cudzie jednotky. Chcem len povedať, že právne to nie je invázia, je na to právny základ v úvodzovkách. Pokiaľ ide o Al Jazeera, neviem to zodpovedať, akým spôsobom robí spravodajstvo Al Jazeera o Bahrajne. Nemáme tam delegáciu, takže nemáme informácie. Pokiaľ ide o pozíciu Kataru, pretože rečník nehovorí na mikrofón, takže oni neposlali nikoho, ale zúčastnili sa, Katar sa zúčastnil na operáciách v Líbii. Saudská Arábia a Spojené arabské emirády sa rozhodli intervenovať v Bahrajne a Katar zo svojich vlastných dôvodov sa chcel pripojiť e, ku koalícii e, v Líbii. Franciska Brandner. Chcem sa vrátiť k poznámkach e, pani. A Cooper, pretože myslím ja, si, že ja si teda- myslím, že eh, je to trošku prekvapujúce, čo ste povedali. Myslíte si, že Tunisko je mierumilovné miesto? Čo podľa vás eh, znamená peaceful place, keď sa ľudia snažia zmeniť politickú situáciu? No a potom samozrejme, povedali ste, nehody sa stávajú. Ale saudsko-arabské jednotky tam pochodovali, to nie je nejaká náhoda, to je veľmi divný obraz, ktorý tu popisujete. Na jednej strane sú desiatky mŕtvych, potom ste povedali, možno dvaja policajti zahynuli a teraz prídu jednotky na civilistov a potom, hovorí, potom poviete, že také niečo sa stáva, ale to sa nemôže stať v Nemecku alebo vo Francúzsku. Predsa k nám neprídu francúzske jednotky, keď bude v Nemecku nejaká e, meno, demonstrácia. Aké máte na to meritka? Vili eh, Meyer. Ďakujem pekne, pán predseda. Eh, pán Cooper, eh, tie intervencie, respektíve tie vystúpenia, ako ste tu predviedli, to nám berie akúkoľvek vierohodnosť v arabskom svete, aj pred zvyškom sveta. Myslím, že to ako ste kvalifikovali, eh, respektíve ten prívlastok, aký ste použili pre eh, ten systém v Bahrajne. Myslím si, že to nás vedie k tomu, že absolútne nemáme žiadnu vierohodnosť. Vy ste vôbec nejako teda nekvalifikovali eh, za... Vy, vy ste sa vyhli zhodnoteniu režimu v Saudskej Arábii. Ten e, systém je feudálny, protidemokratický, diktátorský. A jednoducho my musíme konať vždy rovnako, podľa rovnakého metra, vždy byť presný, byť taký presný, ako teda uh, raketa uh, plukovníka Kadáfiho, ale teda reagovať vždy, vždy, vždy rovnako. Jednoducho sú mŕtvi na jednej strane, mŕtvi na druhej strane. Ale nemôžeme to len takto zhodnotiť, ako ste to vypovedali. To nie je skutočná situácia. Skutočná situácia je taká, že vysoký predstaviteľ OSN v Ženeve povedal, že je tu asi 50 strátených, zmiznutých ľudí, že, sa, že bola prepodnutá nemocnica, že sa uh, že boli napadnutí lekári, boli zatknutí. A to jednoducho treba odsúdiť. Už treba povedať, to stačí. Treba povedať eh, Saudskej Arábii, aby sa stiahli a treba jednoducho ukončiť tento feudálny systém a treba prístupiť, eh, zabezpečiť to, aby ženy boli eh, skutočne ľudské bytosti v tejto krajine. Ja vôbec nesúhlasím ani e, teda so žiadnou vojenskou intervenciou, ani v Saudskej Arábii, ani v Bahrajne. Len hovorím, že treba zasiahnuť už teraz a vysoká predstaviteľka by mala konať energicky a rozhodne, a rozhodne teda odsúdiť e, tieto režimy, ktoré vôbec nič nemajú dočinenia ani s medzinárodným právom, ani e, s medzinárodnými teda ľudskými právami. Pán Tenok, mne sa páči, táto diskusia je veľmi živá a myslím si, že zahraničná politika je umením možného a je asi možné nastoliť právny štát a takisto aj nejakú ochranu civilov v, Lípii, v Líbii, ale akékoľvek alternatívy v Perskom zálive nie sú možné z mnohých dôvodov. Ja sa chcem spýtať Roberta Coopera, neviem, prečo ste prehliadli to, čo som ja povedal o irendentizme a revanžizme zo strany Iránu voči Bahrajnu. Mohli by ste nás uistiť o tom, že suverenita e, Bahrajnu je niečo, čo budeme obhajovať za každú cenu, že je to proste zakotvené v medzinárodnom práve, pretože ja som počul, že Irán bude agresívnejší a bude irredentistický voči Bahrajnu. Predtým, než odpoviem, chcem dať e, slovo Greguárovi Terimu za Medzinárodnú federáciu pre ľudské práva. Pani Nibler nám povedala pred chvíľou, že zástupca generálneho tajomníka pána Bill Rajam z Centra pre ľudské práva v Bahrajne bol e, zatknutý. Môžete nám o tom niečo povedať? Áno, ďakujem pekne, pán predseda. Áno, chcel by som e, potvrdiť, že pán Nabin Rajan, ktorý je e, zastupca generálneho tajomníka uh, Bahrajnského centra pre ľudské práva a ktorý bol hovorcom z EÚ, bol uväznený, ale treba tiež brať, e, mať na pamäti, že bol psychicky aj e, fyzicky mučený, že bol e, bitý, dokonca aj znásilnený a toto bol veľmi hrozný zásah e, a potom bolo, boli zatknutí aj ďalší ľudia, zmizlo asi 150 ľudí a treba brať do úvahy tiež, že to je situácia, v ktorej civili sa boja napríklad ísť za lekárom do nemocnice, pretože sa boja uväznenia. Takže treba mať na pamäti tento kontext a len jeden odkaz na závery rady ohľadom hlavne Bahrajnu. Sme znepokojení, že tieto zámery neplnia očakávania, e, respektíve nereflektujú to, čo sa stalo v teréne, že neodsudzujú násilie, straty na životoch a vôbec tu nie je žiaden odkaz na situáciu obhajcov ľudských práv, takže by som chcela, aby sme mali na pamäti nielen tú situáciu demonstrantov a opozície, ale aj nezávislých obhajcov ľudských práv, aby sa toto vyšetrilo, aby sa potom priniesli informácie. Ďakujem pekne za príležitosť e, ozveť sa. E, e, ste to zle pochopili, to je v našom záujme, aby sa znovu nastolil pokoj a poriadok. Pán Mingerelli a pán Cooper. Um, Uh, let me say that I, I... Chcel by som len povedať, že teda zdieľam vaše názory, ospravedlňujem sa, že som nezachytil všetky mena, ale teda súhlasím s tým, že je veľmi dôležité, že e, nemocnice by samozrejme mali fungovať e, správne a teda v korektnom režime. Eh, ja som povedal, že keď som bol v Báhrajne, tak som si vždy vypočul rôzne príbehy z rôznych strán a aj na túto otázku vždy boli rôzne názory a ja to nemôžem nejako hodnotiť alebo súdiť, ale nie je pravda, že by saudsko-arabské síly mali niečo do činenia s násilím na demonstrantov. Oni boli v kasárniach. A je tiež pravda, že tiež došlo k umrtiam na oboch stranách, aj k násiliu na oboch stranách. A ja ľutujem teda, že som nezachytil vaše meno, ale súhlasím s tým, že ako ste to teda popísali, e, e, to, ako bol, e, bola jedna osoba zatknutá v, v nedelu a to všetko, teda to, ako bol mučený, to je neakceptovateľné. Potom otázka pána Tenoka. Ja bohužiaľ asi nepoznám odpoveď na vašu otázku, ale teda čo sa týka tej poslednej časti otázky a zvrchovanosti Bahrajnu ako nezávislého štátu, samozrejme e, zo strany iránskej vlády zazneli nejaké poznámky zo strany niektorých ľudí. Myslím, že zaznelo niečo také, ako že by sa Bahrajn mohol vrátiť do toho stavu, ako keď bol teda 13. provinciou, respektíve, že by mohol byť 13. provinciou, ale teda tá kľúčová otázka si myslím je tá, že je to problém, ktorý sa dá vyriešiť, ktorý by mohol, ktorý by sa mohol vyriešiť tým, že sa budú akceptovať návrhy korunného princa. Ďakujem. Predtým, než dám slovo pánovi Mingarelimu, je tu ešte pán Elmar Brok, ktorý sa chce vyjadriť. Potom pán Mingareli odpovie. Pán predseda, nemám otázku ohľadne Bahrajnu, ale Práve dnes predpoludním, teda je to blízka problematika, dnes predpoludním som dostal správu o situácii v Jemene, kde sa systematicky strieľa na mladých ľudí, profesionálni ostreľovači strieľajú na mladých, eh, mladí, dokonca 13-roční eh, ležia eh, v nemocniciach zranení a chcel by som sa opýtať, eh, či eh, komisia a EAD chcú eh, v tomto smere niečo urobiť, pretože už nedokážem pomaly rozpoznať rozdiely medzi postupom v Líbii a v Jemene. Pani Brantner a potom pán Mingeri ešte Pán Brok to dobre povedal. My máme v nástroji pre stabilitu v Jemene 15 miliónov. Chcem vedieť, čo urobíme s tými peniazmi, pretože tie sú teraz adresované vláde. Pán Mingarelli? A pán Brok má pravdu, pokiaľ ide o Jemen. Už e, za posledné viaceré týždne v tejto krajine došlo k desiatkám úmrtí a pôvodom týchto nepokojov aj tu je o nadvláda malej bohatej e, menšiny nad veľkou väčšinou a takisto neschopnosť e, prezidenta Saleho e, spustiť dialog so svojim obyvateľstvom. Takisto včera sa ukázali nové fakty. Traja generáli jedni z najdôležitejších eh, v krajine, sa dali na stranu opozície. Takisto aj kmeňoví vodcovia opustili eh, väčšinu a pridali sa k opozícii a takisto cez eh, víkend predseda Sále sa zbavil veľkej časti vlády a mnohí politici sa dali na stranu opozície. Čiže je to situácia, ktorá sa vyvíja stále rýchlejšie a nebude to takto e, zarez, e, zmrazené e, veľmi dlho, pretože jedna časť armády, časť kmeňových vodcov a takisto časť tradičných politických spojencov prezidenta sa dištancuje teraz od neho je tam e, menšina na severe, ktorá je už gerilou, dosť dlhý čas by sa dalo e, povedať. A potom e, na juhu sú secesionistické snahy a potom sú tu mladí ľudia, ktorí vyjadrujú svoju nespokojnosť mnohými spôsobmi. No a potom v Jemene nie je to síce dôvodom nepokojov, ale je faktom, že sú tu o teroristické o organizácie. Pod kontrolou štátu nie je celé teritorium, takže naozaj situácia v Jemene je dramatická a bude sa vyvíjať rýchlejšie a rýchlejšie. A čo budeme teraz robiť? Samozrejme nejaké vyhlásenia a závery Viackrát e, vysoká zástupkyňa o vyhláseniami odsúdila násilie na manifestujúcich, potom viaceré vyhlásenia boli vydané, ktoré vyzývajú na spustenie celonárodného dialogu. Včera e, rada e, vydala závery, ktoré odsudzujú utláčanie a vyzývajú na dialog. No a tieto závery takisto žiadajú, aby sme e, my prehodnotili svoju politiku vo vzťahu k Jemenu. V našej politike máme na jednej strane o dohodu o spolupráci a potom podporný program. Teraz reagujem na pani Brantner. Tento program je výhodný najmä pre obyvateľstvo z väčšej časti. Samozrejme, že že my to skúmame naozaj veľmi podrobne. Dve stretnutia priateľov Jemenu vo februári v Londýne a v septembri minulého roka v Londýne a oba razy išlo o to, že je to stratégia, medzinárodná stratégia a ide o protiteroristické operácie. A vlastne to E, na toto sú naviazané naše projekty e, reformy bezpečnostného sektora v Jemene. Mm, môžete si byť istá, že keby naše prostriedky začali e, používať teroristi, tak by sme prestali s podporou. Možno, pán predseda, by bolo e, dobré, keby sme naďalej e, sledovali detailne túto situáciu. Nemáme tam misiu a preto nie je ľahké získavať e, fakty a takisto musíme sa vyhnúť tomu, aby sme uplatňovali dvojité meritko. Nemôžeme hádzať do jedného vreca protestujúcich a poriadkové síly a takisto by sme sa mali zamyslieť nad tým, či by Európska únia nemala byť mediátorom a facilitátorom, pretože ak chceme taký celonárodný dialog, tak musia do toho zasiahnuť aj externí aktéry a Európska únia si to musí najskôr želať, samozrejme, a potom by mohla za pomoci svojich mechanizmov eh, byť takým sprostredkovateľom v tomto dialogu. Ďakujem. Ďakujem vám veľmi pekne. Odročujem rokovanie. À quelle heure Ah oui, réunion du bureau élargi à 18h30.